Kolegovia, navrhujem, aby sme zahájili zasadnutie, pretože už trošku meškáme. A ešte tu máme jedno stanovisko, ktoré sme nevyriešili včera a keď sa podarí, takto zapracujeme do do programu. No teraz prejdeme na uznesenie na tému boj proti nenávistným prejavom a trestným činom páchaným z nenávisti. Je to reakcia na vraždu nášho kolegu Adamoviča. Kto by sa chcel ujať slova? Kolega Peter Kaiser. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Vítam skutočnosť, že výbor regionov prijal iniciatívu, ktorá je veľmi potrebná a ktorá ukazuje, že na lokálnych, národných, teda nielen na lokálnych a národných úrovniach sa stretávame s nenávistnými eh, prejavmi a, a trestnými činmi páchanými e, z nenávisti. Máme dočinia s extrémizmom, netolerantnosťou, dokonca s atentátmi, ktoré sme v ostatnom období e, zažili. E, som za to, aby sme túto spoločnú iniciatívu všetkých členských štátov e, proti nenávisným právom trestným činom páchaným z nenávisti e, aj na e, sieťach podporili. Podporujeme ale opatrenia v oblasti mediálnej kompetencie. Aj v rodinách je potrebné vytvoriť povedomie o tejto problematike v ostatných inštitúciách, na pracovisku a, a inde. Nemôže sa predsa stávať, e, že v spoločnosti už e, sa mm, stretávame len s týmito nenávistnými e, prejavmi a ponechávame dotknuté osoby samé na seba. Chceme sa zasadiť o to, aby naša inštitúcia apelovala na politiku, aby tieto verbálne útoky boli Ehm, potláčané a apelujem tiež e, na to, aby všade tam, kde je možné prijať nejaké opatrenia v médiách, e, v e, oblasti justície, všetky inštitúcie nevyhnutne navzájom spolupracovali. Chcem uviesť malý príklad z Rakúska, ktorý sme odštartovali v rámci spoločnej pracovnej skupiny eh, medzi eh, mm, štátnou úrovňou a regionálnymi eh, úrovňami, aby sme sa potýkali takto s nenávisnými prejavmi na internete. Vítam, že výbor regionov a tým pádom my všetci Ehm, nad eh, hranice našich členských štátov. Spoločne uznáme, eh, že je potrebné so všetkými legálnymi prostriedkami bojovať proti takýmto nenávisným prejavom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán kolega Vozniak. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, že toto uznesenie si našlo miesto v našom programe. Ďakujem mm, pánovi predsedovi ako aj politickým skupinám za to, že akceptovali tento návrh venovať sa tejto, mm, tomuto uzneseniu. Myslím si, že je to na jednej strane e, ako si formou e, spomienky na nášho kolega pána Adamoviča, na druhej strane bude tiež výstupom našej práce, nášho príspevku ako regionov v verejnej diskusii na tému otázky, ako je náraz napätia a častejšie uh, stále prítomnejší jeho elementu ne, v, mm, nenavistných prejavov. Každá takáto situácia Najmä takáto tragická situácia si vyvoláva reflexiu mnohých e, ľudí. Je dôležité, aby sme v klíme tejto reflexii príjmali e, príslušné opatrenia. Myslím si, že v našom uznesení sa niekoľko takýchto e, riešení nachádza a otázke sa venuje dosť zoširoka. Pre mňa je dôležité, aby sme naozaj Eh, otvorene hovorili o otvorenosti, ktorá spočíva na politikoch. Pretože sú často vzorom, možno, že nie každodenného života, ale pokiaľ niekto po, e, neuznáva alebo kritizuje nenávisné prejavy, alebo teda uskutoční takýto nenávisný prejav, Často o tom potom politici hovoria. A myslím si, že práve na nás, e, politikov, táto zodpovednosť e, leží. A samozrejme aj na médiách, ktoré tieto veci propagujú. Myslím si, že tá otázka je veľmi dôležitá a som rád, že sa v uznesení nachádza. Verím, že uznesenie e, e zarezonuje v našich prostrediach, prinesie veľa dobra Určite by aj Pavlovi Adamovičovi na tom e, záležalo, pretože on vždy stal na strane dobrá. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem. Ďalšie, ďalšie má slovo pán kolega ten Kolegyňa, pardon. E, ďakujem za slovo, pán predseda. V mene holandskej delegácie tiež chceme v plnej miere podporiť toto uznesenie. Tá reakcia je dramatická a aj my môžeme hovoriť o politikoch, ktorí prišli o život. Kim Fortin a Fangog. Naša krajina tým bola veľmi zasiahnutá. Je dôležité bojovať proti anonimite a verím, že výbor regionov vydá ja, vyšle jasný signál. My tu na tomto výbore zastupujeme občanom a, občanov a je zásadné e, dohliadať na to, aby e, mandatári žili e, v bezpečí, aj keď hája otázky, ktoré niekoho môžu draždiť. Holandsku ľudia, ktorí sú občas ohroz, ohrození, získali cenu e, politic, politickú odvahu. Je, je to smutné na jednej strane, že človek dostane cenu za to, že je ohrozovaný, ale aspoň e, to vrhne e, svetlo na túto tému. Musíme naozaj e, šíriť osvetu, pokiaľ nie tí ľudia, čo pracujú pod pseudonymom či v anonimite, E, nesmú takto šíriť nenávistnú e, reč. Áno, ďakujem teraz Birgit Hone. Ja och, um, ich... A ja, ja považujem uh, toto to uznesenie na boj proti nenávistným e, prejavom trestným činom páchaným z nenávisti za e, dobré. Všetci sme si e, vedomi stále väčšej miery nenávistných prejavov a trestných činov páchaných z nenávisti a preto je dôležité, aby aj na lokálnej úrovni sa v tomto smere pracovalo a aby sme takto vyzlali signál našim spoločnostiam. Tiež chcem vyzdvihnúť, že máme na zreteli aj mnohé iniciatívy iniciatívy e, občianskej spoločnosti, ktoré sa aktívne angažujú e, proti nenávisným prejavom a trestným činom páchaným z nenávisti. A toto by malo byť takto jasne e, uvedené aj v našom uznesení, pretože tieto organizácie spolu s nami v prvej línii tiež bojujú. A preto som predložila pozmeňovací návrh a potešil by ma, keby plénum môj pozmeňovací návrh podporilo. Ďakujem. Ochtil. Ďakujem, pán kolega Ortil. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, my podporujeme toto uznesenie. Myslíme si, že je dôležité a je mimoriadne potrebné v situácii, v akej sa nachádzame. Som veľmi rád, že to bude jedným z krokov, ako si celá Európa pripomenie, že slovo e, nesie nielen pozitívne informácie, ale môže aj rániť, ničiť ľudí fyzicky ako aj psychicky. Naozaj obrovskou bolesťou a solidaritou prichádzali e, e, vyjadrenia sústrasti po smrti pána, e, pána e, Adamoviča. Naozaj e, sa to valilo zo všetkých strán krajiny vý, vý, výraz obrovskej Solidarity. Zabil ho e, človek psychicky chorý a toto treba zohľadniť, keď e, riešime, či to bola politická vražda. Podľa mňa nebola. Nezabúdame na to, že slova, myšlienky treba formulovať na základe e, faktov a nie emócií. Pretože k tomu by, to by mohlo viesť k nedobrej praxi. My politici, ako to zaznelo, musíme začať a pozrieť sa na to, čo sa viaže s e, slovami, s, s formulovaním myšlienok v multimédiách. My ako mladí, teda my sme dali tento nástroj, ktorý je síce užitočný, ale môže byť aj nebezpečný, sme ho dali do rúk deťom Čiže začneme sa venovať eh, nejakým vzdelávacím aktivitám smerovaným na deti a mládež. Musíme začať toto všetko od začiatku. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Rob Jonkman. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals de heer Ortil al aangegeven heeft steun. Ďakujem, pán predseda. Aj my, ako už bolo povedané, podporujeme a celá naša politická skupina podporujeme toto uznesenie. Dnes e, mu nejaké rozdiely medzi ľuďmi viesť k násiliu. Musíme e, si uvedomiť, že sa tu prekračujú hranice, e, keď sa potýkame s nenávisnými prejavmi. Takéto niečo nemôžno tolerovať. Z obavami konštatujem aj u nás doma, že sa starostovia stretávajú s hrozbami a bránia im iní v práci a toto je potrebné odstrániť. Ďakujem. A teraz pán kolega Donato Toma. Ďakujem, pán predseda. Podporujem toto uznesenie. Predložil som pozmeňovací návrh na posilnenie bodu 9 tohto uznesenia, a pasáže, ktorá sa týka nenávisti vyvolávanej anonymnými správami na sociálnych sieťach. Sociálne siete by mali väčšiu zodpovednosť eh, znášať, než eh, je tomu teraz. A takisto členské štáty. Toto uznesenie je len prvým krokom v tomto smere. Eh, na anonimných sieťach, ako všetci vieme, vyjadrujú mnohí svoje najnižšie inštinkty kvázi pod rúškom transparentnosti, prostredníctvom falošných správ, anonimných profilov, ktoré si tam vytvárajú a tam sa môžu takto nenávisne vyjadrovať e, na základe svojich najnižších pudov. Takže mali by sme mať niečo ako totožnosť na sociálnych sieťach. Ten, kto tam niečo napíše a nepodpíše sa pod to, e, takéto by veci by tam vôbec nemali figurovať. Takže bol by som rád, keby ste všetci podporili predložené uznesenie. Posledný je náš kolega Gaj eh, Tano Armao. Ďakujem, pán predseda. Predložil som návrh uznesenia E, číslo 2 môžem ho ale stiahnuť, pretože obsah, ktorý apeluje na politické strany, aby bojovali a apeluje na zástupcov rôznych e, inštitúcií, aby presadzovali naše hodnoty, štáty, eh, keď rokujú s našimi eh, partnermi a tak presadzovali hodnoty eh, zastávajúce sa ľudských práv. Teda tento návrh je podobný ako návrh kolegu Vozniaka a ostatných. Samozrejme, rešpektujem poľských kolegov, a legu, ktorého pamiatku si dnes pripomíname a podporujem teda toto uznesenie, pretože si myslím, že Európa by mala vyzývať na boj proti nenávisným prejavom. Ďakujem po týchto príspevkoch do všeobecnej diskusie. Ešte pán kolega Schneider. Ďakujem, pán predseda. Skôr než prejdeme k hlasovaniu, chcem predložiť pozmeňovací návrh k pozmeňovacím návrhom, ktoré um, boli na dnes predložené. Nemáme tu spravodajcu, takže to trošku nekonvenčný, nezvyčajný postup. Ide mi o bod 4. V štvorke jasne konštatujeme, že vzhľadom na vraždu nášho kolegu Abramoviča poukazujeme na to, že mnohí eh, kolegovia, mnohí starostovia, eh, ktorí sú aj tu v sále, sú eh, predmetom eh, kritiky, tých predmetom týchto nenávisných eh, prejavov, ale aj fyzických útokov. A teraz tu máme pozmeňovací návrh pani Hone, aby do tejto e, pasáže sme zakomponovali aktérov z občianskej spoločnosti. Po obsahovej stránke to považujem za správne, ale nie do e, tejto pasáže e, text pani Jone by sme mali po bode 6 ako nový bod 7 zakomponovať do testu. To hovorím teraz, aby sme sa na to v priebehu hlasovania mohli pozrieť presnejšie. Ďakujem. Možno sa chce k tomu vyjadriť aj pani Hone, autorka. Áno, rada súhlasím s týmto postupom, pretože obe, oba obsahové ciele by sme takto mohli dosiahnuť. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz pozmeňovacím mm, návrhom. Pozmeňovací návrh 4 zapracujeme ako pod pozmeňovací návrh, tak ako navrhol kolega Schneider. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2 bol e, zrušený, tak sme to práve počuli. Čiže pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Budeme najprv hlasovať o návrhu pána Schneidera, čiže oddeliť. Odde, e, oddeliť oce, kto je za? Kto je proti? Je to schválené, čiže budeme hlasovať o, po, o pozmenenom 4 v jeho pozmenenej podobe. Kto je za? Kto je proti? Prijatá. Pozmeňovací návrh 5. Pán Toma. Ďakujem, pán predseda. Predložil som návrh 6, ale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 dostávame sa k štandardnej diskusie o európskych otázkach, otázka rozvoja vzťahov s, s miestnymi orgánmi. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí nám poslali návrhy na témy. E, e, e, všetky sme nemohli z časových dôvodov zaznamenať a konferencia predsedov vybrala tri otázky, o ktorých budeme teraz diskutovať na úvod e, prvá téma, ktorou je rozvoj vzťahov s moldavskými miestnymi regionálnymi orgánmi. Som rád, že táto otázka bola pridaná na náš e, dnešný program. Ako viete, výbor e, permanentne spolupracuje s miestnymi orgánmi v Moldavsku prostredníctvom východného partnerstva a Moldavsko bude opäť spolupredsedajúcou krajinou v roku 2020. Chcem sa poďakovať e, delegáciám, miestnym, regionálnym moldavským orgánom, ktoré sú dnes e, zastupcovia sú medzi nami prítomní a v útorok po obede budeme diskus, sme diskutovali o spolupráci s, našou vý, s našim výborom. Toto prebieha na úrovni Jubru Sidex alebo na na fóre pre trvalý rozvoj či na eh, bukurešskom eh, samite alebo na Európskom týždni vín a regionov. Dal by som teraz slovo Adrianovi Tebanovi, aby tému predstavil. Nech sa páči, pán Teban, máte slovo. Domnule președinte, stimați colegi, în calitatea mea de vicepreședinte... Milí kolegovia, ako podpredseda eh, Rumúnskej asociácie miest by eh, som eh, sa chcel venovať a povedať niekoľko slov, ako by Európska únia a výbor regionov mohli podporiť Európu na cest, Moldavu, Moldavskú republiku na ceste do Európy. Máme e, e, chartu pre e, seba a určenie v rámci zlepšenia autonómneho postavenia regiónov. Ide nám tiež o zlepšenie kompetencií lokálnych orgánov a o fiskálnu decentralizáciu. V ostatných rokoch, pokiaľ ide o lokálnu autonómiu, bolo prijatých viacero dôležitých zákonov najmä pokiaľ ide o reformu verejnej správy. A v ostatných rokoch prebehli e, reformy, ktoré privítali inštitúcie na e, medzinárodnej aj lokálnej e, úrovni. Musíme pokračovať, pokiaľ ide o posilňovanie lokálnej demokracie a osilnenie e, tých prísľubov, o ktorých som hovoril. Pokiaľ ide o úroveň lokálnej e, demokracie, Moldavsko môžeme považovať za úspešnú e, krajinu. Sme členom východného partnerstva, máme špecifické, špecifické postavenie v tomto smere na úrovni lokálnej správy došlo k decentralizácii. Naše lokálne orgány ale nemajú dostatok kompetencií, aby mohli urobiť všetko to, čo by eh, rady urobili na lokálnej úrovni. Takže je potrebné zmeniť legislatívu, aby lokálne orgány v Moldavsku mohli e, sa zapojiť aj do nových e, aktivít a mohli rozšíriť svoje kompetencie. Je potrebné e, prísť iniciatívu alternatívami decentralizácie práve eh, keď ide o krajinu, ktorá bola veľmi centralizovaná eh, počas existencie sovietského zväzu mnohé ciele týkajúce sa decentralizácie zatiaľ dosiahnuté neboli, takže je potrebné sa v tomto smere viac snažiť. Decentralizácia na lokálnej úrovni bola eh, zastavená súčasná vládna strana by eh, bola skôr za centralizáciu než za decentralizáciu. Lokálne a regionálne asociácie sú dôležitými kontaktnými miestami pre moldavské orgány a v tomto fóre je možné rozširovať osvedčenú eh, prax a partnerstvo. My eh, môžeme poskytnúť eh, pomoc, pokiaľ ide o rokovania a vyjednávania v Moldave s cieľom poskytnúť lokálnym orgánom väčšie kompetencie Ehm, podpora pre lokálne orgány e, boli e, vyjadrené nedávnym uznesením. My by sme to takto mali aj v našom vo výbore regionov takto urobiť. Mnohí z aktérov sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Občania by e, rad radi, e, mnohí občania by mali e, radi e, posilnené vzťahy s Európskou úniou aj cez výbor regionov. Náš mandát sa končí pomaly a pre nasledujúci by som navrhol vytvoriť špeciálnu skupinu pre vzťahy s Moldavskom, kde by boli vzaté do úvahy všetky úspechy, ktoré už boli dosiahnuté aj v rámci partnerstva s východoeurópskymi krajinami. Aj Rumunsko podporuje podporuje takéto partnerstvo. Ďakujem. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť k tomuto bodu programu. Niekto nebol zapísaný na rečnícky zoznam, nevidím ani, mm, že by ste sa hlásili. Takže ďakujem pekne za váš príspevok. Chcel by som v tomto kontexte zdôrazniť, že 25. výročie nášho výboru bude, budeme zorganizovať no, slavnostnú slavnostné zasadnutie 26. 25. 26. júna. Táto konferencia, ktorá propaguje demokraciu v Európe, by mohla byť meriadnou príležitosťou pre diskusiu s moldavskými e, miestnymi orgánmi na témy, ktoré ste teraz počuli. Počuli ste o situácii a o perspektívach tieto krajiny. Prejdeme teraz na druhú tému. E, ide tu o podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja zo strany miestnych a regionálnych orgánov. Minulý týždeň vyšla publikácia zo strany Európskej komisie. Je to dokument, ktorý zvažuje trvalo udržateľnú Európu do roku 2030 my sme k tomuto dokumentu veľa prispeli a to prostredníctvom účasti troch našich členov, pán Abramovičov, Bivier a Brosman, ktorí sa zúčastňujú na platforme, ktorej predseda pán predseda Timmermans. Vďaka tomu dokumentu sa tri roky po podpísaní programu 2030 sa tam podarilo e, zaznamenať odporúčania e, ktorým Európa bude čeliť v nadchádzajúcich desaťročiach v oblasti udržateľného rozvoja. Chcel by som vás vyzvať, aby ste si tento dokument prečítali. Je tam prvé, e, hovorí tam o prvom, prvom akomsi takom zhodnotení situácie a o výzvach, ktorým udržateľnosť čelí. Dôležité je zohľadniť aj e, dopady klimatických zmien,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 a aká je táto téma, aká dôležitá je táto téma, o ktorej dnes diskutujeme. Výbor regionov o cieľoch udržateľného rozvoja diskutoval v pondelok a v útorok. Lokálne a e, e, e regionálne komunity sa musia nasadzovať, aby sociálny a hospodársky rast e, podporovali e, tým, že sa budú zrealizovať ciele udržateľného rozvoja. To je jedna e, z najhlavnejších cieľov e, samozpráv Agenda 2030 a 17 cieľov udržateľného rozvoja by sa mali stať nástrojov, nástrojom, ktorý nám umožní koherentne vykonávať verejnú politiku, koherentnosť vo verejnej politike e, na našich územiach a to na základe našich kompetencií v mestách a regiónoch E, ktoré sú za to zodpovedné. Tam sme zastúpení, ale aj v našej politike navonok. Naša politika e, úspory energie by mala byť v súlade s politikou industrializácie, čiže tú koherentnosť, ale aj vo verejných politikách. Napríklad v mojom regióne Extremadura by sme mali byť schopní e, realizovať ciele udržateľného rozvoja, ale aj v medzinárodnom rámci. Ale aj e, stavebná politika v Extremadura alebo aj e, zelené a obehové hospodárstvo. Toto by malo všetko byť zharmonizované na to, aby to bolo v prospech pre veľkú časť e, obyvateľstva. Ciele udržateľného rozvoja to má viesť k tomu, že sa budeme všetci cítiť zapojení, budeme hovoriť rovnakým jazykom, homogénnym jazykom, aby sme v Bruseli, ale aj inde vo svete um, prehovorili nahlas, čiže sprostredkúvame spoločné normy Agenda 2030, samozprávam, univerzitám, respektíve podnikom dáva možnosť uh, hovoriť tým istým jazykom. Takto uh, môžeme jednotlivo, ale aj spoločne dosahovať ciele Agenda 2030 to by mal byť ten udržateľný vehikel, to vozidlo, v ktorom všetci cestujeme, aby sme realizovali globálne a sociálne ciele spolu s mládežou. A 26. maja prvýkrát e, mládež bude spolu hlasovať, ktorá doteraz e, e, nepoznali besetu ani taliansku liru, iba euro. To je mládež, ktorá rozumie tomuto jazyku. Oni chcú inovačné systémy na to, aby napríklad e, e, sa vyhli požiarom alebo problémom svojich regiónov, ale sú znepokojení vzhľadom na verejnú politiku, ktorá môže poškodzovať amazonské lesy a pralesy a pre ne sú ciele udržateľného rozvoja, aby sa mohli v inštitúciách priblížiť k politickým e, inštitúciám a preto my zo strany výboru regionov, zo strany našich samozpráv by sme mali spustiť procesy, aby sa dali naplánovať nové návrhy, aby sa zmenila realita, aby sa e, veci zmenili, pretože sú to občania, ktorí toto môžu umožniť. Agenda 2030 by mala byť chápaná ako ten nástroj na to, aby nikto nezaostával. Jednoducho nemáme inú planetu, na ktorej môžeme žiť. Táto agenda by mala byť vnímaná ako nová agenda nového sociálneho plánu na to, aby ostalo zachované to, čo existuje, ale aby zároveň tí, ktorí sa cítia trochu vzdialenejší od európskeho projektu, e, mohli byť zapojení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďalší rečník je jasné, že neexistuje alternatíva e, k udržateľnému rozvoju. Toto je veľmi jasné aj e, v základných uzneseniach a rozhodnutiach a cieľoch, ktoré e, predtým nastavilo OSN, Európska únia a národní zákonodarcovia. Ale samozrejme, je to dôležitý element. Dôležitý element v tom je lokálny a e, regionálny regionálna úroveň. Samozrejme, e, ciele udržateľného rozvoja, ktoré sa týkajú eradikácií chudoby, zdravia mládeže, e, zdravotnej ekonomiky, klimatických zmien. Toto nemá žiadnu alternatívu. Keď hovoríme o lokálnej úrovni, aby eh, naši občania a regióny boli inkluzívne, to je priorita na základe investícií, ktoré položia základ takéhoto udržateľného rozvoja. Lokálne vlády samozrejme sú zameraním rozvojových aktivít a na to potrebujeme jasnú víziu, ako aj musíme e, vyvíjať podnikateľského ducha lokálnych vlád v tomto zmysle. To vedie k záveru, že mechanizmus pre e, e, riadenie lokálneho rozvoja z dola nahor, kde lokálne vlády stanovia svoje priority v súlade s národnými stratégiami a európskymi stratégiami a národné orgány sú zahrnuté do týchto stratégií e, vo fáze implementácie. Takisto musíme zobrať do úvahy kapacity lokálnych vlád, fiškálne a potom pokiaľ ide o e, personálne vybavenie na to, aby boli schopní plniť tieto úlohy. Čiže ako zástupca chorvátskej lokálnej vlády. By som chcel byť partnerom eh, vlády eh, vo všetkých týchto témach týkajúcich sa eh, udržateľného rozvoja. Ulrike Hillerk Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za možnosť, že sa môžem vyjadriť. Aj my z Brémska, e, z Brém máme e, záujem na tom, aby e, ciele udržateľného rozvoja boli presadené pred občanmi. Do 2030 máme možnosť 17 cieľov pre lepší svet spoločne presadiť, zrealizovať a ako už bolo spomenuté, ide o boj proti chudobe, o e, boj proti nerovnosti, ale aj o ochranu životného prostredia, ako aj o práva žien. E, v Brémach máme brožúrku, kde e, jednoduchým jazykom všetkým občanom a občiankam dávame možnosť zapájať sa jednoduchými prostriedkami. A v marci s našimi mestskými partnerstvami zorganizujeme druhú konferenciu o mestskom partnerstve, trojdňovú konferenciu, aby sme sa učili od seba. Myslím, že je dôležité, aby sme si vymieniali názory a skúsenosti o tom, aké máme skúsenosti o jednotlivých cieľoch. Brémy sa intenzívne angažujú v oblasti spravodlivého obchodu, ale aj v oblasti sociálnych cieľov a mňa by veľmi tešilo, keby sme opakovane tu viedli diskusiu na to, aby sme spoločne uvažovali o tom, ako by sme mohli svet vylepšiť. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue euh, Ranic. Kolega Ranič. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ciele trvalo udržateľného rozvoja, eh, ja by som sa zasadil najmä na dobré eh, energetické riadenie s tromi cieľmi energetická efektivita k globálne líderstvo, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energia, čistá, lacná energia pre všetkých našich obyvateľov. Máme e, dohodu medzi starostami e, viac než 6 tisíc e, lokálnych organizácií k nej pristúpilo. Tiež je potrebné zdôrazniť inštitucionálnu úlohu lokálnych a regionálnych orgánov pri predkladaní vypracovaní návrhov dobrého riadenia a správy v súvislosti s e, energetickou efektivitou a zelenou energiou, pretože tá závisí vo veľkej miere od decentralizovanej e, správy. Lokálne jednotky e, sú na tom lepšie a majú lepšie informácie ako centrálne orgány. Sú kľúčovými aktérmi v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie zdroje, pretože majú dobré poznatky a tiež skúsenosti, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu stanovených klimatických cieľov. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť správy na viacerých úrovniach. Je potrebné e, zväčšiť aj kompetencie výboru regionov, pokiaľ ide o energetiku, najmä e, voči Európskemu parlamentu parlamentu, Rade a Európskej komisii. Tiež sa zasadzujem za dôležitosť podčiarknutia princípu subsidiarity, pretože sa preukázalo, že v členských štátoch, kde tento princíp subsidiarity sa podporuje, aj dobre funguje, ale je potrebné vyvíjať tlak na členské štáty, aby sa princíp subsidiarity lepšie využíval povedal, pretože to má dopad na všetky segmenty nášho života na lokálnej aj národnej úrovni. McCarthy. Uh, um, uh, Takže uh, podporujem kolegov, pokiaľ ide o um, udržateľný rozvoj, tak tam tam by sme mali užšie spolupracovať s OSN. Nevideli sme ich tu zástupcov OSN niekoľko rokov. Ide o to, čo prebieha v mestách a v regiónoch a ako sa plňa ciele e, Takže e, OSN si musí viac byť vedomá tohto, teda toho, ako sa ciele vkladajú do partnerstiev e, s Európskou úniou. Mm, e, potom sú tu dva pracovné toky, ktoré prepájajú európske politiky a OSN, vysoké politické fóra a potom to, aby sa vyčlenovalo viac prostriedkov e, na tieto ciele v MFF. Mali by sme zrýchliť tempo, aby sme sa zapájali do rozvoja e, udržateľných rozvojov, aby sme pracovali v partnerstve e, s Európskou komisiou. Ďakujem. Pán kolega Rový Bíver. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, ak dovolíte, rád by som upriemil vašu pozornosť na tie uh, rozvojové ciele 14 na Zemi, 15 podvodov. Čiže ide tu ochranu našej biodiverzity, ochrana našich priateľov v modrých a zelených sférach našej Zemi. Je tu biodiverzitu, ktorá sa doplňa k budúcemu hospodárstvu EÚ do roku 2030. Jedine, ak budeme rešpektovať e, biologickú diverzitu a našich mestách a regiónoch v Európe, jedine vtedy budeme mať bio hospodárstvo, ktoré bude konkurencieschopné ktoré bude založené na vedomostiach. Mám, mal som tu čest na výbore regiónov, mal som teda tu čest rešpektovať e, zastúpať výbor regionov v novembri minulého roku e, na zasadnutí OSN o biodiverzite a chcem povedať, že e, výbor regionov je uznávaný ako medzinárodný aktér v oblasti biodiverzity. E, je dôležité uvedomiť si, akú úlohu zohrávajú miestne komunity pokiaľ ide o otázku biodiverzity. Po roku práce na platforme zúčastnených strán, kde sme riešili ciele trvalo udržateľného rozvoja, chcem určite podporiť pani Hertel v ďalšej práci eh, na udržateľných eh, cieľoch, najmä 14 a 15, pokiaľ ide o európsku a medzinárodnú biodiverzitu. Kolegovia, eh, všetky všetkých vás chcem vyzvať, aby ste na vašich lege, le, lokálnych, regionálnych uh, úrovniach sa zhostili z odpovednosti za existujúcu politiku v oblasti biodiverzity. Ďakujem. Diskusiu teraz uzavrie pán Marku Markula. Arvoisa puheenjohtaja, e, kiitos erittäin hienoista puheenvuoroista ja niin kuin täältä kuului hyvin. Ďakujem za tieto vynikajúce prejavy. Naozaj vypočuli sme si veľmi jasné posolstva o role výboru regionov, ktorá je dôležitá a môže byť stále dôležitejšia. A toto je čosi, na čo by sme sa mali koncentrovať v budúcich mesiacoch a rokoch. Chcem zdôrazniť, že naša dôležitosť je nastavená tak, že regióny a mestá sú aktívne v tejto otázke tak, aby sme sa nekoncentrovali iba na orgány, ale aj na e, podnikateľský život, univerzity, výskumnú sféru, aby e, teda na tomto pracovali aj občania. Ja som e, mal vynikajúcu príležitosť zapojiť sa s kolegom Zerpa Hertpeli pred dvoma týždňami Eh, mali sme 4 dní čas, aby sme sa venovali eh, cieľom udržateľného rozvoja spoločne so stovkami lídrov eh, z miest a podnikov a vytvorili sme spoločné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na to, ako mesta môžu byť motorom za týmto hnutím. A to je čosi, čím sa chceme zaoberať aj v rámci výboru regionov. Zdôrazňujeme skutočnosť, že OSN má program eh, eh, SDG, teda mesta, a tam konkrétnym spôsobom, tým, že sa investujú miliardy po celom svete, že sa podporujú tieto otázky a v tomto svete budeme potrebovať input našich členov a dobrý spôsob, ako to urobiť, je rozvinúť eh, prácu veľvyslancov pre klimatické zmeny a musíme a zlepšiť spoluprácu cestou výboru ECON. Potom je tu Sirpa Herpeli, Herteli z ECONu a na základe dobrej spolupráce by sme mali zdôrazniť úlohu a budúci rozvoj Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Tak ako povedal kolega Markula, čo skoro budeme mať príležitosť opätovne otvoriť túto problematiku na júnovej plenárnej schôdzi vzhľadom na dve stanoviská, ktoré sa vtedy budú príjmať o témach a cieľoch udržateľného rozvoja. Kolegovia, dostávame sa k tretej otázke a to je územný vplyv Brexitu. Je to najmä dnes mimoriadna, mimoriadne aktuálna téma vzhľadom na návštevu britskej ministerky tu v Bruseli. Každý deň sa viac a viac kryštalizuje tá hrozba odchodu Británie z EU bez dohody. 29. Mm, marec sa blíži, hodinky týkajú, aby sme to povedali anglickým výrazom. Preto chceme zintenzívniť prípravné práce na všetkých úrovniach a komisia prijala eh, núdzový plán a prijala viacero legislatívnych opatrení aby sa eh, aby zabránila zastaveniu eh, eh, leteckého priemyslu, či aby zabranila problémov s presunom tovarov cez hranice. Je tu snaha čo najviac zmierniť dopady, ktoré by Brexit priniesol napríklad v oblasti rybolovu, či pre študentov, ktorí profitujú z programu Erasmus či Erasmus+ ale samozrejme Brexit bez dohody bude mať obrovské dopady na mnohé miestne a regionálne orgány. E, niektoré regióny a mesta budú tým dopadom vystavené oveľa viac. V uznesení z marca 2017 a maja 2018 sme riešili viaceré problémy, požiadavky, ktoré e, zazneli priamo z úst e, hlavného vyjednávateľa za EÚ, pána Mišla Barniera, ktorý tu mimochodom bol na našej poslednej plenárke. Teraz by som dal slovo kolegovi Francovi de Koster. Ďakujem, pán predseda. Ja som z regiónu od France, kde sa vždy sníval sen, a to je sen prepojiť e, kanál La Manche, aby to už nebola prekažka, ale aby to bola tak povediac pomlčka medzi e, anglickom a francúzskom, čiže prepojenie Európy. Chceli sme, aby to bolo čo najkratšia možná cesta, ktorá by tieto krajiny spájala toto suverénne rozhodnutie Spojeného kráľovstva, autonómne rozhodnutie Spojeného kráľovstva odísť z EÚ, to samozrejme rešpektujeme, je to rozhodnutie ľudí, ale je to svojím spôsobom paradoxné rozhodnutie, keď sa pozrieme na samotnú históriu našich vzťahov. Uh, hovorím teraz o našom regióne od France Ten projekt, európsky, európsky projekt e, má za ústrednú tému hranice a naozaj sme sa snažili naozaj naše, ľud, naše ľudy prepojiť. Brexit bude zásadnou udalosťou našej histórie a všetci pre, budeme na strane porazených. Európska únia e, stráti územie Spojeného kráľovstva na to sa musíme pripojiť. Ďalších tými 21 kolegami z výboru sa stretávame už od januára minulého roka. A chcel by som sa poďakovať podpredsedovi tejto skupiny, medziregionálnej skupiny, Mikalovi Murphymu a Michelovi Reisbermanovi. Stretávame sa na každom plenárnom zasadnutí a skúmame možné dopady Brexitu v oblastiach ako rybolov, zdravie, potravinová bezpečnosť, alebo letecký priemysel. A dnes ráno sme sa stretli s jedným zo spolupracovníkov Mišla Barniera. Môj región bude tak ako mnoho ďalších veľmi postihnutý Brexitom. Budú posilnené kontroly sanitárne, fitosanitárne, 27-kilometrové eh, zápchy, pokiaľ sa nič nepripraví eh, na hraniciach a môžeme naozaj očakávať toky eh, ľudí Eh, na obrovských eh, množstvách. Sú to toky ľudí, mm, obchodníkov, eh, sestričiek a tak ďalej. Všetci títo ľudia, ktorí tam chodili pracovať, teraz budú musieť pracovať, ako keby to bol tretí štát. Najviac, e, najväčší dopad to bude mať na napríklad Môžeme sa inšpirovať tým, ako Európsky parlament sa postavil k rokovaniam, vymenoval jedného konkrétneho človeka, ktorý má na starosti komunikáciu z, oblasti e, odstúpenia Británie a má taktiež na starosti budúce diskusie. Možno by sme mohli niečo podobné nastaviť e, pre tie najpostihnutejšie regióny. E, pripomeňme si, ako východná Európa sa popasovala so, so svojimi vnútornými hranicami. Páni poslanci Žulo a Pajo o tom hovorili a minulý týždeň tu bola správa Novakov Krel o štrukturálnych fondoch. V pozmeňovacom návrhu 47 navrhuje také riešenia, aby, aby teda tieto dopady vystúpenia Brexitu, Br- Británie Eh, aby sa dopady na, na regióny čo najviac zmenšili. Mali by sme v tomto duchu aj hlasovať. Ďakujem, pán Michael Murphy. Ďakujem, pán predseda. To šialenstvo Brexitu naozaj ťažko eh, vôbec začať. Možno začnem eh, s tým, že už naozaj 15 mesiacov prebiehajú krušné rokovania je to naozaj diplomatické veľdielo Európskej komisie, kompromis na oboch stranách, dohoda, ktorú odsúhlasili obe strany v novembri minulého roka. Výbor regionov e, sa veľmi aktívne e, účastnil diskusie o Brexite e, a to aj preto, že samozrejme dopady Brexitu veľmi silne pocítime na miestnej regionálnej úrovni. Pán predseda, som rád, že sa tomu venovajú, venujú skupiny, medziregionálne skupiny, výbory a najmä sa chcem zmieniť o výbore ECON, ktorí vypracovali územnú štúdiu dopadu. Vďaka tomu si naše regióny mohli lepšie uvedomiť dopad Brexitu, tie dopady sa budú líšiť, ale všetky regióny, ktoré sú v tejto miestnosti zastúpené, to pocítia niektoré viac ako iné, najmä Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Írsko, no a samozrejme Spojené kráľovstvo. E, ten dopad, ktorý sa nás všetkých týka a týka sa E, nájsť v Írsku je mier, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť po podpísaní dohody z Veľkého piatku. Tomuto mieru predchádzalo 30 rokov príšerného násilia, aké si človek ani nevie predstaviť a ten mier je ešte stále krehký, ešte stále to máme všelijaké milície, e, preto je potrebný backstop E, ktorý zabezpečí to, že určite nevznikne hranica na írskych hraniciach a ktorý tiež ochráni integritu jednotného trhu. Minulý týždeň britská premiérka opätovne otvorila túto e, pozíciu o backstope. Avšak toto otočka britskej e, vlády, britskej premiérky opätovne posilňuje tú potrebu pre backstop tejto chvíli neexistuje alternatíva, neexistuje nejaké magické technické riešenie, vďaka ktorému by sa podarilo vyhnúť eh, hranici v eh, dohode sa hovorí o tom, že pokiaľ by existovala, eh, existovalo technické riešenie, tak potom môžeme opätovne otvoriť backstop. Pre každého človeka v tejto miestnosti najlepší možný spôsob a realistický a jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý odchod Spojeného kráľovstva je ratifikáciou e, dohody o vystúpení. A toto je naozaj v najlepšom záujme každého jedného regiónu, ktorý je zastúpený v tejto miestnosti. Ďakujem, uzatváram teraz zoznam rečníkov, pretože musíme rešpektovať náš rečnícky e, čas. Máme tu ešte veľa ľudí, ktorí sa hlásia o slovo. Teraz pán Horta. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s, s, s analýzou, ktorá tu zaznela. Brexit je skutočne paradox a myslím si, že by nás to malo doviesť k úvahe o, o, o, o hrozbe priamej demokracie, keď sa vyjadruje vôľa ľudí. isté chápeme aj to, že vystúpenie Británie eh, z jednotného trhu v časoch, kedy sa zaťahujú nad hospodárstvom sveta temné mraky, tak to bude mať vážne dopady na všetkých. Preto sme sa domnievali, že dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou by sa mala ratifikovať čo najskôr. Opätovné otvorenie dohody alebo spochybňovať vôľu EU a, a Spojené kráľovstvo môžu mať veľmi negatívne dopady na EÚ a na celý svet. Pokiaľ ide o európsku bezpečnosť, geostratégia nás dovedla k tomu, že je potrebné naozaj to zvažovať a, mysl- zvažovať a úloha Spojeného kráľovstva je veľmi dôležitá. Bola pred Brexitom a bude aj po Brexite. E, pani to, že prišla pani May do Bruselu, dúfam, bude mať pozitívne dopady. Ďakujem, pán Droba. Uh, I would just like to mention that the importance of Chcel by som povedať, že dôležitosť regiónu, Bra- Bratislavského regiónu v rámci eh, automobilového priemyslu je veľmi dôležitá. Po transformácii ťažkého priemyslu v 90. rokoch sa Slovakia stala krajinou s najväčšou produkciou aut na tisíc obyvateľov. Častočne to bolo spôsobené aj presunom e, automobilového priemyslu do krajín s lacnejšou pracovnou silou po veľkej vlne e, rozšírenia EU v roku 2004. Automobilový priemysel je kľúčovým e, motorom e, hospodárskeho rastu a e, budúci raz krajiny bude závisieť od rozvoja automobilového priemyslu. Slovenka, Slovenka je malá krajina, nemáme vlastných výrobcov automobilov, máme tam štyroch veľkých globálnych hráčov a sme závislí od rozhodnutí, ktoré sa uskutočňujú eh, v korporátnych sídlach v iných krajinách. Čiže musíme eh, čeliť rizikám, ktoré sú prepojené s týmito rozhodnutiami. Máme na Slovensku Volkswagen, BMW, Peugeot PSA, Kia a eh, Jaguar Land Rover, ktorá E, táto firma iba nedávno začala pracovať na Slovensku a veľmi nám robí starosti dopad Brexitu na európsky automobilový priemysel, na spoluprácu s univerzitami a prístup na e, pracovný trh. E, už iba 53 dní nás delí od Brexitu a naozaj čelíme obrovskému poštu ne, teda obrovským množstvu neistú. Dúfame, že sa riešenie podarí nájsť čo najskôr. Ďakujem. Teraz pán kolega Enda Stenson. Ďakujem. Ja som z, zo Severného Írska a musím povedať, že Brexit nám robí obrovské starosti. Už neveríme Britom, že odídu e, sporiadane. Chcel by som sa opýtať Brexiterov, viete vy vlastne, čo chcete? Je čas e, povedať, čo s tým naozaj chcete robiť. A je čas už prestať E, e, e, likvidovať backstop. Je naozaj zásadné docieliť, aby v Írsku už nebola nikdy hranica. Tí, ktorí chceli Brexit, povedali, že to bude najjednoduchší odchod v histórii. No ale pokiaľ by to bolo také jasné, tak by sme ten backstop nepotrebovali. Nemalo by to byť o privilégiách nejakých ministrov. Ide to o reálnych dopadoch na reálnych ľudí, najmä severozápadnej hranici Írska. Je to o deťoch, ktoré budú musieť možno chodiť do inej školy. Je to o ľuďoch, ktorí nebudú môcť chodiť cez hranicu do práce. Veľa ľudí príde o pracovné miesta. Je to o chorých ľuďoch, ktorí nebudú mať prístup k najbližším e, no, no, no, nemocniciam. Všetci si uvedomujeme devastujúce dopady, aké by e, hranica mala na Severné Írsko. Nikto sa už nechce vrátiť k surovostiam, ktoré sme zažili v minulosti a bude to mať tiež obrovský dopad, negatívny dopad na našich farmárov, na schopnosti predávať a kúpovať kvalitné jedlo. Ako otec verím, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo svojim deťam menej príležitostí, než teraz majú pracovať, študovať alebo žiť v iných častiach EÚ. Ako zvolený zástupca, tak sa veľmi bojím toho, čo sa bude diať na našej hranici. Roky sme sa snažili zaceliť rány z minulosti. Je čas e, na to, aby Brexitiaci prestali zvaľovať vinu na Brusel a na Írsko. Pozrite sa na, na, na, na to reálne. Brusel e, nebojuje s Írskom. Ďakujem. Pán Kalabík. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci rešpektujeme rozhodnutie berického ľudu, aj keď sa nám to zdá byť veľmi e, zlé a milné rozhodnutie, ktoré spôsobí problémy celej Európe a poškodí najmä Spojené kráľovstvo. Pochádzam z okolia Valencie a pre nás je to zásadná téma. Našou hlavnou prioritou ako pán Barnie tiež hovoril a my sme s ním tiež rokovali a povedali mu, že našou hlavnou prioritou je chrániť práva občanov a u nás 100 tisíc Britov žije, 30 tisíc našich občanov žije v Spojenom kráľovstve, takže je potrebné zaručiť ich práva prístupu k zdravotníckým službám, do škôl, aby Brexit neznamenal utrpenie našich spoluobčanov. Samozrejme, že chápem, chápeme Írsko a vyjadrujeme solidaritu s írskym mierovým procesom, pretože je potrebné vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré by e, znamenali strádanie občanov. Je potrebné chrániť ich práva a tiež e, sektor automobilový, potravinársky, ktoré sú prepojené so Spojeným kráľovstvom. E, tam bude Spojené kráľovstvo veľmi trpieť a tiež tie 3 milióny turistov, ktoré každý rok prinášajú do nášho regiónu dôležité príjmy. E, e, to je pre nás dôležité tiež spojenie leteckou dopravou. E, to sú zásadné veci a my sa prihovárame za to, aby sa ukončilo toto šialenstvo, aby sa to ukončilo dobrou dohodou, aby došlo k rozumnému prechodu, aby všetci získali riadny štatút a ľutujeme, že Britia nás opúšťajú. Ďakujem, kolega spor. Hello. Uh, fellow, fellow Europeans, um, is this the UK's... Milí Európania, je toto posledná plenárka Spojeného kráľovstva? Možno. No. Možno. Brexit či nie je Spojené kráľovstvo ešte stále prepojené s Európskou úniou mnohými spôsobmi, pokiaľ ide o, zmenu klímy, e, ktorú sa veľmi e, zaoberám v rámci výboru regionov. My e, e, pracujeme a spolupracujeme s EU aj na klimatických cieľoch COP21, ktoré boli ustanovené v Paríži. A e, pracujeme priamo, spolupracujeme s európskymi krajinami v boji proti klimatickým zmenám. Ľudia často hovoria, rešpektujte rozhodnutie, ako nerešpektovať výsledky referenda, ktoré ktoré iniciovali eh, Faráž, Boris Johnson a podobne, eh, ale vychádzalo to celé z klamstva a viedlo to k tejto hrôze, k tomuto neporiadku. Ja nerešpektujem toto rozhodnutie. Vieme, že 56 občanov by podľa aktuálnych prieskumov chcelo zostať v EÚ a ľudia v Spojenom kráľovstve e, cítia, že ich v podstate e, nechali na holičkách. E, nebudú už môcť mladí ľudia sa zúčastňovať rôznych programov ako Erasmus, Horizont a tak ďalej. Došlo k viacerým porušeniam volebného práva stále je jasnejšie, e, že e, volebný proces e, bol vlastne podvodom. Takže keď teda je to naša zodpovednosť tých, ktorých sa vraciame do Spojeného kráľovstva, aby sme neakceptovali politiku, ktorú nám diktujú ľudia ako Faráž a iní cynici môžeme ponúknuť Spojenému kráľovstvu politiku nádeje, politiku myslenia vpred a dúfam, že toto sa nám e, podarí a že sa nám podarí poraziť aj e, Brexitérov. Ďakujem kolega Albert Boch. Ďakujem pekne, pán predseda. Som si istý, že väčšina, ak nie všetci tu eh, súhlasia s vašimi úvodnými slovami, že mm, tvrdý Brexit eh, bez eh, dohody by znamenal veľký šok pre celú Európu. Čo to znamená je, že e, sú určité lokality, určité regióny, e, ktorých ekonomiky budú skutočne veľmi trpieť a e, dopady pocítia ľudia, občania Európy Eh, ľudia, eh, ktorí sú za všetkými eh, rozhodnutiami, ktoré sa tu prijímajú. Bude mať Brexit dopad na spôsob, akým cestujeme, bude mať dopad na naše kultúrne záujmy, bude mať dopad na spôsob, akým sa uskutočňuje výskum v našich vedeckých zariadeniach a univerzitách v celej Európe. A všetko toto Um, je uh, teraz uh, vo veľkom riziku, pod veľkou hrozbou. Uh, veľký dopad to bude mať na mladých ľudí. Som si istý, že keby zajtra bolo referendum v Spojenom kráľovstve, 70, 80, možno 90 našich mladých by hlasovalo za zotrvanie v zjednotenej Európe, ktorú dnes máme, pretože ich e, budúcnosť nie je budúcnosťou roztrieštených štátov, ale je to budúcnosť jednotnej Európy. E, Francis de Costas, jeho medziregionálna e, skupina, tak trochu vtipne môžem parafrazovať ho, že dve ľudia stoja vedľa otvorených dverí hovorí a jeden vraví, môžem vám navrhnúť, aby ste si zobrali so sebou um, padák a druhá povie, nie, um, zastava to vyriešia. To je zastava Spojeného kráľovstva, ktorá to ale nevyrieši. My nemôžeme v Európe myslieť um, na základe národných uh, tradícií, podľa národných vlajok. Je tu obrovská hrozba, najmä pre e, obchod, pre ekonomiku, o ktorej sa tu e, hovorilo. To je vec, ktorú by sme mali brať veľmi vážne. Nacionalizmus v Európe rastie a Brexit je len jednou z foriem prejavov takéhoto nacionalizmu. Kolega Sayed Bitanmev má teraz slovo. Thank you very much for calling me to speak. Uh... Ďakujem za uh, slovo. Áno, bude to mať veľký e, dopad na EU 27 e, a tiež na e, Írsko. Viem, pochádzajúc z Belfastu, aký dopad dianie tam malo na našu generáciu a nechceme to zopakovať. Za VS môžem povedať, že tam je určitá šanca pre tých, ktorí hlasovali za zotrvanie je veľmi dôležité pre budúcnosť nášho národa, ako sa to e, vyrieši. Chcem vás ubezpečiť dnes a e, vlastne aj požiadať vás, aby ste e, ponechali nám dvere otvorené. My chceme obchodovať s Európou, chceme mať tieto kultúrne vzťahy. Ja pochádzam z oblasti vo Ovelse, kde je veľký oceliarský priemysel. Kanada už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 uvalila clá aj EÚ, tak urobí, keď opustím EÚ. Nechceme, ale aby sa tak e, stalo, ale v, pre takúto uh, eventualitu musíme zabezpečiť, aby sa s nami stále uh, hovorilo, rokovalo, aby sme pokračovali v tejto konverzácii, aby tie dvere naozaj neboli zavreté a chceme zabezpečiť pozitívny vzťah vzájomný, tak ako každý uh, tu v miestnosti. Hovorili sme aj o mladých, aký to bude mať dopad na ich budúcnosť budúcnosť. Bude to mať dopad v mnohých aspektoch. Prosím, uvedomme si, že e, e, sme e, tu a chceme pozitívne aj naďalej spolupracovať a chcem vás požiadať, aby ste tak urobili aj vy. Ďakujem pekne a teraz náš kolega Bentley. Ďakujem, pán e, predseda, za slovo. Som novým členom výboru regionov. Je to možno e, môj prvý a možno aj posledný príspevok v tejto inštitúcii e, chcem sa venovať regionálnym, lokálnym orgánom. My ako anglické, veľské, škótske máme dobrý dialog s britskou vládou. Určite e, toto dianie bude mať veľký dopad na naše lokálne orgány, e, rovnako e, tak ako mnohé legislatívne akty, ktoré boli prijaté v Európe. Čiže tu sú veci praktické, ktoré treba vyriešiť, pokiaľ ide o životné prostredie, o potraviny, o ďalšie mnohé problematiky roky eh, v súvislosti s Brexitom, či eh, bude deal alebo nebude. A pracujeme na tom veľmi eh, tvrdo. A pracuje sa aj pokojne. Máme pracovné skupiny, kde sa diskutujú dopady, ktoré Brexit bude mať na našich ľudí, pretože skutočne ide o ľudí, o ich rodiny, o ich živobytie, o ich blahobyt blahobyt. A my musíme eh, mm, postupovať veľmi obozretne, aby to celé sa dobre eh, vyriešilo. Musíme eh, mm, zotrvať aj v otvorenom dialógu, aj s výborom regionov, keď opustíme EU, e pretože to je veľmi dôležité. Ja mám veľkú vášeň pre lokálne naše orgány a viem, že sme bližšie k našim ľuďom, než mnohí mnohí v národnej vláde a chceme zabezpečiť, aby tak bolo aj v budúcnosti. A posledným je náš kolega Kristof Hujon. Pán predseda, každú chvíľu si uvedomujeme, že Brexit má negatívne dopady pre EÚ. EU a že má katastrofické dôsledky pre Spojené kráľovstvo. Najlepší spôsob, ako sa tým negatívnym dôsledkom vyhnúť, je nemať Brexit. Ja by som tu dnes chcel povedať, ako to hovorí jeden môj priateľ, keď človek robí chybu, je treba sa zastaviť a prestať robiť túto obrovskú hovadinu, hovorí rečník. Ehm, dnes starostovia, ktorí stoja nohami na zemi, ktorí vidia dôsledky toho, čo sa stane, je dôležité, aby povedali britským priateľom, je možno na čase urobiť niečo iné. Povedal to tu jeden kolega, Brexit ehm, bol manipulovaný zvonku, Briti si neuvedomili všetky dopady Brexitu, je ešte čas pred 29. marcom zaradiť spiatočku, zorganizovať nové referendum, aby sme sa vyhli tomuto Brexitu, ktorý by mal negatívne dôsledky, ktorý by fragmentoval Európu, mal by negatívne dôsledky pre Veľkú Britániu, ako sme tu počuli. Najprv to bola Veľká Británia, e, ale možno keď stráti, tak ako tak stráti aj Škótsko, možno z nej bude malá Británia. Takže prosím, zastavme tu toto šialenstvo a žiadny Brexit nemajme. E, kolegovia, ďakujem za veľmi intenzívnu výmenu názorov. Určite by sme o tom ešte mohli veľmi dlho diskutovať. Nemáme na to e, však možnosť. Je to každopádne naše posledné zasadnutie pred 29. marcom. Nebudem tu teraz vyvádzať žiadne, vyvodzovať žiadne dôsledky. Tej neistoty je ešte veľa. Mm, uvidíme, ako sa to vyvinie. Každopádne budeme o tom diskutovať v apríli na výbory. Na výbore, na predsedníctve výboru regionov. Hovorili sme o tom už aj na poslednej schôdzi a myslím, že sme všetci presvedčení o tom, že by sme mali nájsť a nájdeme nejaký spôsob, akým pokračovať v dialogu so spoluprácou s britskými miestnymi orgánmi. Kolegovia, na pôvodne sme chceli diskutovať o politike, o susedskej politike s pani Mogherini na nešťastie vzhľadom na politickú krízu vo Venezuele sa musela zúčastniť zasadnutia kontaktnej skupiny v Montevideo. Aj tak sme chceli však diskutovať o rozvojovej politike EÚ s pánom Amišia, ktorý je predseda Rady územných spoločenstiev Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Ten uh, nás poctil tento týždeň svojou návštevou. Preto mám radosť, že ho tu môže medzi nami e, privítať. Ospravedlňujem sa za meškanie, ale ten Brexit nás trochu um, e, zhodil z, z toho plánu. Určite tomu chápete. Je to 50 až 60 lokálnych z miest pochádzajúcich z piatich kontinentov. Na fóre sme sa venovali a, alebo spolupracovali aj s decentralizovanými zástupcami. Je to veľmi dôležité pre e, udržateľný rozvoj a má to dopad aj na rozpočet po roku 2020. Mesta a regióny sú partnermi e, medzinárodnej spolupráce. E, Prostredníctvom tejto iniciatívy partnerstva zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ohrozenia planéty, pretože práve oni e, tlmočia tie rozhodnutia o klíme na miestnu a, a regionálnu úroveň. Naozaj e, e, je aktívna účasť miest a dedín dôležitá a táto iniciatíva je preto zásadná. Je dôležité to vnímať aj z politického hľadiska, z európskeho globálneho hľadiska, aj e, z hľadiska finančnej podpory miestnych a regionálnych partnerov. Stanovisko kolegu Jansena z minulého decembra o, o susedskej politike a klíme ma, e, bol, to, to, tá správa bola úspešná, pretože ju integroval aj do svojej správy Európsky parlament. Na, podporujeme decentralizovanú spoluprácu aj prostredníctvom portálu, ktorý naštartujeme spolupráci s Európskou komisiou. Tento nový portál bude, e, bude, bude e, pomáhať všetkým kolegom. Ja vás preto chcem vyzvať, aby ste ho používali. Nachádza sa tam pred miestnosťou nájdete e, v stánku sekretariatu CIVEX o tomto ďalšie informácie. E, kolegovia, dal by som teraz slovo pánu ministrovi François Albertovi Amišia, ktorý je predsedom Rady územných spoločností za podafrickej hospodárskej menovej únie ktorá je našim hlavným partnerom v tejto spoločnej činnosti, ktorú vedieme v kontexte decentralizovanej spolupráce a pán Mišia sa, nám podiel, sa s nami podeli o výstupy e, summitu z tohto rok, e, pardon, týždňa. Potom dám slovo ďalším e, kolegom, ktorí sa zapísali. Takže teraz, pán minister, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Európskeho výboru regionu, dámy a páni, som predsedom Rady územných spoločenstiev Západoafrickej hospodárskej menovej únie a chcel by som vám povedať, aký som šťastný, ako mám radosť, že tu môžem dnes ráno byť a môžeme diskutovať o téme, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá ktorou je príspevok miest a regionov k rozvoju. O tejto téme môžem hovoriť e, aj vďaka e, tomu, čo som si zobral z fóra dediny a regióny pre rozvoj a spoluprácu v rozvoji, ktorý to fórum prebiehalo e, v pondelok a v útorok v Bruseli. Na fóre bol priestor pre jedinečný dialog o spolupráci v oblasti rozvoja. Bolo tam vyše 500 zástupcov miestnych a regionálnych orgánov EÚ a partnerských krajín, ale boli tam aj asociácie, ciele, pardon, siete miest, e, ktoré sa stretli preto, aby riešili dôležitú tému udržateľného mestského rozvoja. Vyše polovica populácie žije v mestách v, rok, v 60. rokoch to bolo iba niečo pod 34%. Je to naozaj veľká problematika, pretože ten fenomén urbanizácie narastá. V roku 2050 budú až 2 miliardy ľudí žiť v mestských oblastiach a my sa musíme naučiť, ako túto mimoriadnú výzvu transformovať do mimoriadnej príležitosti pre našu spoločnosť táto problematika bola riešená aj e, niektorými účastníkmi, ktorí sa rozdelili do malých skupín počas sekcie Open Space. A riešilo sa tam asi 60 tém na túto tému, napríklad solidárne hospodárstvo či inkluzívna správa. Ja by som chcel zablahožovať všetkým účastníkom e, k ich, alebo teda poďakovať všetkým účastníkom k ich príspevkom do diskusí a za kvalitu ich odporúčení, ktoré adresovali európskym inštitúciám. Tak by som tiež chcel uh, hovoriť o tom, čo účastníci odporúčili Európskej únie, aby táto pokračovala v tom, eh, v tom, že sa bude sústrediť, mimoriadne sústrediť na rôznorodosť území, ktoré, na ktoré má dopady ich politika rozvoja. Pretože aj keď mestské zóny sa sústredia na tieto výzvy mimoriadne viditeľným spôsobom. Rozvoj aj vo vidieckých oblastiach na, na, na ten tiež netreba zabúdať. Napríklad v Nigerii, ktorý je jedným z zakladajúcich štátov e, Západoafrickej hospodárskej menovej únie e, v západnej Afriky, 83,65 populácie v roku 2017 žila vo vidieckej oblasti. Pozornosť, ktorá sa venuje diverzite území, E, musí zajsť ešte ďalej, pretože špecifika mestičiek e, treba tiež zaintegrovať do toho obrazu rozvojovej politiky. Napríklad tie projekty, ktoré majú veľmi malé rozpočty, e, prispôsobené na administratívne možnosti a na finančné možnosti malých komunít. Prezentácia partnerstva medzi beninským mestom Dogbo a belgickým mestom Rozilare je výborným príkladom úspešného projektu napriek pomerne obmedzenému rozpočtu za 5 rokov iba 120 tisíc. Mnoho účastníkov položilo otázku, ktorá je stále ústredná a ktorá sa týka financovania projektov e, decentralizovanej spolupráce, pretože miestne orgány a regionálne orgány Ehm, majú veľmi rôznorodé špecifika, pokiaľ ide o mimovládne organizácie a preto je škoda, že návrh komisie na nadchádzajúci viacročný finančný rámec nepredvída rozpočet pre tieto, pre, pre tieto ehm, komunity. Um, Ďalej, uh, mesk, um, udržateľný mestský rozvoj um, sa venuje istým e, tematickým oblastiam, ktoré sú najviac dôležité a to je zamestnanosť, bezpečnosť, životné prostredie, integrácia migrantov a tak ďalej. Nemôžem sa im venovať všetkým, budem hovoriť iba o troch. E, zástancovia a účastníci dospeli k záveru, že mimoriadnú pozornosť treba venovať mládeži, pokiaľ ide o verejnú politiku. Ako hovoril pán profesor Stephen Smith, mladý Afričan, e, alebo teda mladá Afrika, um, má takmer 40% populácie, ktorá je mladšia ako 15 rokov. Druhá vec, úloha žien, e, keď chceme zlepšiť e, situáciu ehm, e, žien, je potrebné podporiť ich siete, ich inklúziu na pracovnom trhu, ich prístup na zodpovedné pracovné pozície. Je potrebné zlepšiť aj zverejné služby, ktoré sú ženám určené. A taktiež by som na záver chcel hovoriť o jednom bode, e, ktorý sa týka ľudí, ktorí e, museli byť premiestnení. Došlo e, aj na forek k diskusii na túto tému, pretože takáto decentralizovaná spolupráca môže, môže naozaj zmeniť vnímanie migrácie, ktorá je krízovou, na migráciu, ktorá je príležitosťou. Pán predseda, som presvedčený, že tieto celosvetové výzvy e, by mohli využiť zástupcovia e, e, obcí či starostovia afrických, afrických obcí a že budú schopní čerpať z kontaktov, ktoré naviazali počas tohto fóra. Naozaj dúfam, že odporúčania, ktoré boli formulované účastníkmi na fóre, e, obohatia aj prácu európskych inštitúcií. A ja osobne by som chcel vyzvať e, členov výboru regionov, aby tie odporúčania e, nenechali len tak, ale aby ich čo najväčšej možnej miere integrovali do všetkej svojej legislatívnej práce ako v Bruseli, tak ako v miestach um, svoj, e, svojej volebnej základne. Ďakujem pekne a teraz diskusia. Pán Vincenzo Bianco ako prvý. Presidente Lambert, presidente Amicha. Vážený pán predseda, vážený pán Amikia, Ďakujem za e, vaše slova. Potvrdili ste, akú úlohu hrajú miestne samozprávy v ich rôznorodosti. E, riešia výzvy, ktoré spôsobuje nevyhnutnosť udržania e, trvalo udržateľného lokálneho rozvoja. V pondelok, v útorok spolu s Európskou komisiou, ako už povedal pán predseda, sa konala akcia ktorá e, zahrňala 500 e, účastníkov e, z viacerých kontinentov. To ukazuje e, na význam, ktorý tejto problematike náš výbor e, prikladá. Boli tam nielen naši zástupcovia, boli tam zástupcovia napríklad z Mogadiša, z Islamabadu, z Tuniska, dokonca e, žena poprvýkrát, ktorá sa tam stala starostkou. Ďalej sa zúčastnili tohto fora a prominentní zástupcovia vedeckej obce. A išlo najmä o nastolenie užitočných bilaterálnych kontaktov. Apelovali sme na účastníkov, aby sa aktívne zapojili, aby sme využili naše schopnosti, naše kompetencie a bolo založených 60 skupín, ktoré predkladali svoje skúsenosti s decentralizáciou, so spoluprácou, hovorili o tom, čo by e, urobili, e, odporúčili politike Komisia a v rámci okamžitej reakcie povedala, že to e, zohľadní v rámci partnerských zmluv. A na záver k ignorancia predsudkom, ktoré sú e, často e, vlastne výsledkom ignorancie, nenávisti. Ľudia sa uťahujú do seba, vypočujú čo si treba, e, čím trpia, čo ich trápi a treba e, sa naučiť poslúchať jeden druhého, aby sme prekonali e, predsudky. To je dôležité, aby sme sa navzájom spojili a riešili veci, ktoré sú dôležité. Ďakujem kolega López de Miras. Ďakujem pekne, pán predseda, pána Amikio. Hovoríme o úlohe miest a vidieka v rámci realizácie globálnych cieľov na lokálnej úrovni. Nemôžeme postupovať izolovane, ale musíme sa spolu spojiť a spolupracovať, vzájomne sa uznávať, investovať do technológií, aby tieto trvalo udržateľné ciele mohli byť dosiahnuté aj na lokálnej úrovni. Zastupujem tu región, ktorý eh, sídli na pobreží Stredozemného mora. Eh, pre nás je dôležitá politika v oblasti medzinárodného rozvoja, v oblasti eh, Mursie. Autonómna oblasť Mursia prispieva k znižovaniu skleníkových plynov a snaží sa bojovať proti klimatickým zmenám. Máme vynikajúce príklady, ktoré môžem uviezť napríklad bezpečná rieka Tacho. Snažíme sa ďalej zmeniť situáciu v poľnohospodárstve na juhu Španielska, na juhu Európskej únie. Je potrebné zabezpečiť bezpečné potraviny a tiež to, aby Európska únia sa nepozerala len na sever, ale aj na juh a možnosť, ktorú máme dnes eh, rozvíjať naše partnerstva, a susedstva, ktoré reprezentuje náš kolega Amikia, nám dáva vynikajúcu príležitosť a môžem vám povedať, že naša autonómna oblasť Mursia sa cíti byť zaviazaná tejto spolupráci. Je potrebné, aby naše akcie v tomto smere boli ešte efektívnejšie. Ďakujem. Kolega David Simons má slovo. Well, thank you, President. My colleague, Councillor Bentley, gave a very eloquent... Mm, kolega Bentley mi povedal niečo o prípravných prácach, ktorú robíme pre Brexit. Čo sa tohto týka, myslím si, že ten prístup je podobný. Ako sa zameriame na veci, ktoré budú mať najväčší prínos na ľudí, to je dobrý spôsob, ako k tomu pristupovať. Ja som navštívil pobrežie Slonovenia, pozrel som sa na projekty, ktoré sa vyvíjajú ako výsledok sveta, čo robí Európska únia s, s Afrikou a z perspektívy um, našej je vytvárať veci, ktoré zabezpečujú ekonomické príležitosti. To je silná komponenta tohto programu. Napríklad, kde sú polnohospodárske výrobky, po ktorých vieme, že je výrazný dopyt v Európe, ktoré sa vyvíjajú. Africkí kolegovia uviedli e, príklady organickej kávy, organickej čokolády, e, no a tým pádom vytvárame pracovné miesta e, na pobreží Slonoviny a zároveň sú to prínosné podnikateľské príležitosti v Európe. A ďalší element bol, o čom sme často diskutovali tu, je, ako my eh, robíme prácu, aby sme um, teda zohľadňovali faktory, ktoré vedú k migrácii, čiže rizika pre ľudí po celom svete. Ekonomický rozvoj dáva ľuďom šance v živote, ktoré berieme my v Európe ako samozrejmosť. A to je veľký faktor kde sa deje efektívny ekonomický rozvoj. Čiže keď sa budeme dívať do budúcnosti nad rámec dohody z Kotonu a ako vyzerá budúcnosť týchto vzťahov, aby sme sa zamerali na to, ako náš prístup s podporou OSN, teda ako my ako Európska únia budeme vyvíjať obchodné podnikateľské prepojenia namiesto iba pomoci a myslím si, že na to, to by sme mali intenzívne spolupracovať. Ďakujem. Slovo má Peter Kurz. Kolegyne a kolegovia, myslím, že v Európe sme pri súdržnosti EÚ a posilnení EÚ načrtli ďalšiu dôležitú tému a to je rozvoj Afriky. Myslím, že je to e, kľúčové aj pre e, Európu. A, takže potreba do roku 2030 bude 1,5 miliard pre udržateľný rozvoj Afrik Afriky. Momentálne máme investíciu, ktoré sú um, jednou sedminou tejto čiastky, čiže súkromný sektor je treba zapojiť, vyvinúť e, efektívnu stratégiu, ako aj efektívnu stratégiu, aby sa do rozvojovej práce silnejšie zapojili komuny, ja Mikia e, spomenul e, osobitosti komún, ktoré ich odlišujú od ostatných aktérov. Ja to ešte raz opakujem. Tieto osobitosti sú e, silnejšia politická viditeľnosť, konkrétna expertíza, pustiť sa do problémov, riešiť ich priamo na mieste. Samozrejme, možno aj transportovať tú expertízu, potom politická viditeľnosť, napríklad je možné lokálne migračné komunity zapojiť do tejto práce a najmä dlhodobé e, rozmýšľanie, dlhodobá spolupráca, to všetko docieli iný dopad. Čiže zapájanie komún do nástroja, toto je oveľa efektívnejšia e, spôsob, ako dospieť k efektívnejšej rozvojovej spolupráci, preto ten program je centrálny, e, čo výbor regionov E, by mohol podporiť a na druhej strane vieme, že to, čo teraz je tu uvedené, to je len prvý krok vstup do silnejšieho financovania a zapájania komún e, do rozvojovej spolupráce. Ďakujem, teraz má slovo pán kolega Franz Schausberger, pán predseda, pán Mikia, ako zástupca regiónu v strednej Európe by som chcel povedať, že nie len krajiny, e, ktoré sú v oblasti Stredomoria, majú určité zodpovednosti, ale, a to na základe historického rozvoja, celá Európa nesie zodpovednosť voči rozvoju v Afrike. Západoafrická hospodárska a menová únia je vynikajúcim príkladom toho, ako Afrika úspešne môže zobrať alebo berie e, svoju budúcnosť do vlastných rúk. My musíme pritom pomáhať, aby sme Afričanom pomohli, aby sami e, si formovali svoju budúcnosť. Ale dôležité je aj to, že Rada regionálnych a lokálnych e, samozpráv bola zavedená. Tam máme dôležitého partnera, takže táto rada má poradnú funkciu, ako aj výbor regionov. Myslím si, že rozvoj Delová politika by mala mať nielen ekonomické ciele, ale aj podporu sociálnych cieľov, pracovné miesta, vzdelávanie, prehlbovanie a posilňovanie demokracie. Toto všetko by mali byť jej ciele. Regionálne, teda rozvojová politika, to nemôže byť len e, e, v zodpovednosti národných vlád, ale aj my v regiónoch musíme mať túto zodpovednosť. Tam môžeme toho urobiť veľa, lebo si myslím, že tu tá konkrétna podpora regiónov v Európe e, je dôležitá v regiónoch v Afrike, že tá pomoc sa dostane konkrétne tam, kam sa dostať má a to k regiónom a ku komunám. Aj to, čo povedal pán Amike a e, potom e, premiesňovanie obyvateľov No a migrácia, chcem len poukázať na to, že 18. E, decembra rakúske predsedníctvo zorganizovalo summit EU Afrika na vysokej úrovni, tam boli zástupcovia hospodárstva, tam e, bol, mohli byť dohodnuté početné kon, konkrétne investície a to je dôležitá vec pre spoločnú spoluprácu. Ďakujem. <clears throat> Ilonsa Subiria. Ďakujem. Ja erabat murrizten laguntzeko premia larria dago gaur egun. Guguziok interpelatzen... Takže je dôležité, aby sme naozaj um, teda bojovali proti chudobe. Toto všetko sú výzvy, s ktorými sme všetci konfrontovaní. Uh, Baskická vláda je presvedčená, že rozvojová spolupráca je schopná meniť túto realitu. E, v Baskicku sa usilujeme, čiže tam sa snažíme podporovať e, rozvojovú spoluprácu. Baskická vláda 48 miliónov eur poskytla pre 30 krajín na juhu, e, ktorým je financovaných 30 kooperačných projektov a 17 humanitárnych e, programov. Naša spolupráca sa riadi e, príkladom alebo modelom decentralizovanej spolupráce a postupne sa stále viac črtajú tie znaky. Takže sú tu poprepájané projekty, kde projekty e, prepájajú lokálnych nosičov a baskická občianská spoločnosť hrá dôležitú rolu, zapája sa priamo do e, vytvárania politiky v oblasti rozvojovej spolupráce, potom zrovnoprávnenie, ekologická udržateľnosť, dodržovanie ľudských práv a posilňovanie kapacít. Doteraz <clears throat> sme sa koncentrovali najmä na Latinskú Ameriku. S týmito úsiliami práve máme kooperačný plán 2018 až 2021, ktorý sme prijali. Toto je nástroj, ktorý by nám mal umožniť čeliť ďalším výzvam a napredovať ehm, v koherentnosti politik, potom e, trošku lepšie pomôcť africkému kontinentu Takže ďakujem. adres a ďalší rečník. Jadla. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na jednu dôležitú skutočnosť. Pakt starostov v Európe už e, sa stal globálnym. Aj tu sme to opakovane zdôrazňovali. Máme inštitúciu e, e, ambasádora, vidím tu možnosť pre spoluprácu s africkými mestami. Prednedávnom som navštívil Keniu. Tam som hovoril o pokrokoch v jednotlivých oblastiach spolupráce a videl som, že záujem na africkej strane, alebo záujem na africkej strane je dosť veľký. Čiže kolegovia z európskych miest, z regiónov, tam e, teda e, v rámci tohto dohovoru starostov môžeme e, poskytnúť africkým kolegom lepšie možnosti spolupráce, môžeme ich lepšie zapájať a v budúcnosti e, môžeme e, viac vsadiť e, na túto oblasť, najmä čo sa týka spolupráce v oblasti energie. Toto by sme ešte mali ďalej prehlbovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz, pán minister, chceli by ste zareagovať na to, čo tu zaznelo? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým prítomným aj všetkým, ktorí sa ujali slova dnes ráno. Vaše príspevky nás ubezpečujú o dobrej vôli Európy v výboru regionov posilniť spoluprácu, ktorá začína medzi európskymi a e, africkými spoločenstvami. V, tomto, v tejto oblasti sa toho už robilo veľa. A keď som tu dnes počul jednotlivé názory a ich vôľu naďalej posilňovať a vytvárať nové partnerstva, tak si myslím, že ten princíp solidarity, ktorý sme tak veľmi chceli, tu dnes e, vidno. A to presne my chceme. Dnešný svet to nie je 5 kontinentov. Svet je jeden celok, ktorý, áno, pozostáva z týchto 5 kontinentov, ale je to jeden celok. Sú to ľudia, ktorí žijú na tých územiach, v tých regiónoch. A ako to povedalo viacero rečníkov, je dôležité sa spoznať, aby sme mohli lepšie spolupracovať. A myslím si, že to partnerstvo, ktoré bolo podpísané, medzi výborom regionov a profesorom Moja pred pár rokmi. Je toho dokonalým dôkazom. Každý rok e, z, poslanci z juhu diskutujú s poslancami zo severu o princípoch decentralizovanej spolupráce, o princípoch rozvoja. Každý rok Nastupcovia regionov Európy idú do Afriky aby v rámci princípu decentralizovanej politiky sa pozreli na to, čo sa deje, čo sa realizuje, čo pokročilo, čo mešká, prečo to mešká a ako to zlepšiť. Všetky tieto snahy e, sa nevykonávajú len preto, aby sa rozšíril, rozvinul priestor, ale aby mladí ľudia, muži, ženy, e, mladí, mohli zlepšiť svoje životné podmienky. Sú tu témy, ktoré sú naozaj zásadné, ako je zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých. To by mohlo vyriešiť rozloženie síl na africkom kontinente, pretože všetci tí mladí ľudia, ktorí e, idú do púšte na Saharu, aby prišli do Európy. To sú ľudia, ktorí, ktorých Afrika stratí, ale oni e, veľmi Európe neprispejú, čiže treba navýšiť pomoc. Ale nemyslím rozvoju pomoc, ale pomoc populácii, aby sa mohla e, rozvíjať a preto to treba sústrediť na miestnych poslancov, pretože tí v rámci princípu subsidiarity sú najbližšie e, miestnym ľuďom, e, ženám a mladých. E, a pokiaľ tú, tú pomoc naozaj zacielime, tak ako som hovoril, vyše polovicu populácie Afriky tvoria mladí a ženy, tak vtedy dosiahneme ten cieľ. Ale tí, ktorí e, si to uvedomujú, naozaj dochádza k obnoveniu generácií. Máme tu princíp e, zmiešania, zmiešavania, zdieľania a preto potrebujeme týchto ľudí lepšie integrovať. Toto e, sú fenomény, ktoré sme zaznamenali koncom 19. a 20. storočia v Európe, teraz sa to deje v Afrike a tá naša spoločná história by nám mohla pomôcť navzájom vytvoriť reálne podmienky, aby problémy s migráciou, ktoré predstavujú naozaj veľký problém, aby neboli problémom, ale boli by pozitívnym prvkom vo vzťahoch medzi severom a juhom. Napríklad pán López hovoril o zásadnej úlohe miest a že je potrebné podporovať aliancie. To je jasné a to je zásadné. Pán David Simon hovoril o tom, ako by z toho mohli profitovať občania a ja som rád, že Spojené kráľovstvo ešte stále prináša e, svoje znalosti do Afriky pán Schausberger, pán Izbíria, pán Žadla, všetci eh, hovorili o svojej vôli pokračovať v posilňovaní tohto partnerstva. A to, sme, to, čo sme chceli počuť, sme počuli. Chcem sa vám poďakovať a naozaj dúfam, že spolu, decentralizovaná spolupráca, eh, ktorú už zakúsili niektorí, eh, bude mať dopad na väčšinu ľudí vďaka tomu prepojeniu severu a juhu a že toto nebude len na úrovni štátov, že to ne, pretože to nemôže fungovať na centrálnej úrovni. Diplomácia medzi miestami musí, mestami musí prebiehať na lokálnej, regionálnej úrovni. Táto diplomácia je veľmi dôležitá, pretože sa priamo dotýka občanov a naša úloha vás, poslancov zo severu a náš zo z juhu, je zlepšiť život e, ľudí, pomôcť im prekonať problémy, ktoré prinášajú klimatické zmeny, pomôcť e, našim e, deťom, vnúk, vnúkom, aby žili v solidárnejšom, bezpečnejšom svete, ktorý odovzdáme ďalším generáciám. Bude to spravodlivejší, férovejší svet. Ďakujem. Monsieur le ministre, grand merci pour votre présence. Pán minister, ďakujem pekne za to, že ste medzi nás prišli, za vašu veľmi aktívnu účasť v našich diskusiách. Absolútne e, súhlasím s vašimi závermi. Verím, že budeme mať príležitosť v nadchádzajúcich rokoch pokračovať v spolupráci v efektívnej e, a udržateľnej spolupráci. Ďakujem pekne. Koniec. à la fin. Chers collègues, nous en avons... Kolegovia, ešte prosím, aby ste tu zostali. Máme tu tri stanoviska, ktoré treba prijať. Začneme e, prípravou 8. environmentálneho akčného plánu. Spravodajca Korlamers, e, prosím, pridajte sa tu k nám. Mm,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 thank you very much. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je voudrais... Ako dám slovo spravodajcovi, chcel by som ešte privítať europoslankyňu Valán medzi nami, ktorá je tu s nami a prispieje aj do našej diskusie. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, pani poslankyňa. Uh, Lamers. Pán Lamers. Dank u voorzitter, waarde collega's. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Takže ja by som chcel privítať pani predsedničku výboru ENVY Európskeho parlamentu. Veľmi ma teší, že dnes je e, prítomná pri tejto diskusii. Nachádzame sa e, v predbežnej fáze e, nového európskeho klimatického a environmentálneho konceptu. Európsky parlament už odovzdal stanovisko pokiaľ ide o prehodnotenie 7 mm, akčného programu pre životné prostredie. Európska únia má dlhú tradíciu pri koncipovaní dlhodobých cieľov pre životné prostredie a klímu. To celé vyústiuje do celého radu akčných plánov, tzv. environmentálne akčné programy a dnešný 7. akčný program je prehodnocovaný a to je pre mňa základ zamerať sa na budúcu fázu a pripraviť 8. E, akčný program. 40 rokov ekologickej politiky nás priviedlo ďaleko, ale dostali sme sa k bodu, kde teraz e, musíme niektoré predpisy ešte implementovať a bohužiaľ nie vždy tým dosiahneme ciele, ktoré by sme chceli dosahovať. Možno by sme mohli hovoriť o určitej implementačnej medzere, čiže treba nájsť rovnováhu medzi vypracúvaním plánov a vykonávaním predpisov, ale naše opatrenia e, sú nepostačujúco nasmerované na riešenie nevyváženého e, výrobného a spotrebného správania. Nemôžeme ten problém vyriešiť, keď budeme zmýšľať tak, ako zmýšľame doteraz. Potrebujeme zmenu zmýšľania, nový systém a to už samé o sebe je prechod a môj návrh e, má poskytnúť celý rad e, podnetov. Prvé konštatovanie naše akcie hm, sa naše konanie, to sa musí premiestniť e, od rozmýšľania k skutkov a treba hľadať nové formy spolupráce s priemyslom, s výskumnými centrami a tak ďalej. Okrem toho sa musíme zamerať na dôležité prechody, obehové hospodárstvo, e, mobilita, e, potom e, otázky zmien v oblasti potravín a klasickým tempom sa nedostaneme ďaleko. Je potrebné podporiť to iniciatívami a musíme nájsť taký holistickejší prístup. Ciele udržateľného rozvoja nám tu poskytujú celkom dobrý rámec. E, ďalší fakt je, že problémy politickej koherentnosti sú také, že tie ekonomické problémy sú často v konkurencii s e, cieľmi životného prostredia, čiže prístup healthy living je tu veľmi dôležitý ľudia, príroda a spoločnosť to sú základy a to nie sú multidisciplinárne piliere v rámci politiky životného prostredia. Územný prístup to je najdôležitejší bod v mojom programe. Teda politika, ktorá je orientovaná na konkrétne územia, toto tu musí hrať tu hrajú dôležitú rolu um, obce. Toto je dôležité pre teda mesta, ktoré sú zodpovedné za um, znečisťovanie životného prostredia, ale vidieť je zase iný. Takže sú tu výzvy uh, miest a výzvy vidieka. To nie je možné, musíme nájsť riešenia, ktoré budú šité na mieru. Každý región musí zrealizovať ambície pre ktoré sa najviac hodí. A preto ten nový spôsob myslenia už ako taký sám o sebe je e, zmenou myslenia. Ďakujem za návrhy, e, veľa z nich som e, prijal, aby som text ešte viac vylepšil. Konkrétne som sa chcel obrátiť na pani Heller. Vy kladiete dôraz na ciele udržateľného rozvoja. To je pre mňa tiež veľmi dôležité. Je to dôležitá metóda, ako e, zabezpečiť taký holistickejší prístup. Samozrejme, nemusíme tam e, spomínať všetky aspekty, to som ani neurobil, ale dôležité body som napriek tomu uviedol, ktoré ste postavili do popredia vo vašich podnetoch a myslím si, že máme dobrý základ. Ďakujem za vašu podporu. Potom som chcel ešte podotknúť, že pán Bor e, tiež e, prispel celým radom zmien. Z technických dôvodov už musel e, odísť. Viaceré z jeho návrhov neprevezmem, pretože nie sú na mieste v tejto správe, lebo je to systémovo orientovaná správa, ale povedal by, že je schopný to akceptovať a môže súhlasiť s odporúčaniami, ktoré ja som vlastne vytvoril z jeho príspevkov. Ďakujem aj svojim expertom za podporu pri eh, práci na tejto správe, kolegyne a kolegovia, európsku politiku životného prostredia musíme zosúľadiť s celosvetovými výzvami a toto celé musíme naplniť životom na lokálnej úrovni healthy people, healthy environment, healthy economy, healthy living. Čiže toto musí byť naše úsilie. Ďakujem. Ďakujem za túto správu a teraz je mi potešením udeliť slovo pani poslankyni, predsedničke výboru pre zverejné zdravie a potravinovú bezpečnosť Európskeho parlamentu, pani Aidna Valer. Thank you very much. Uh, I'd like... Ďakujem. Chcem sa vám poďakovať, pán Karl Heinz Lambert, predseda výboru regionov, za vašu pozvánku a pánovi spravodajcovi <clears throat> za jeho správu. Environmentálna politika a e, akčný program pre životné prostredie, to môže fungovať spoločne len ako skutočný viacvrstvový prístup a výbor regionov je e, e, dôležité pojitko európskej úrovne s E, regionálnou dimenziou. Keď sa pozrieme na kľúčové komponenty ako lepšia implementácia legislatívy, lepšie e, environmentálne informovanie alebo zvýšenie e, udržateľnosti miest, tak je jasné, že potrebujeme maximálnu inklúziu európskych miest a regiónov, aby naša environmentálna politika a konkrétne tento program bol úspechom a teda rada sa zúčastňujem e, tohto podujatia, aby som diskutovala o budúcnosti e, environmentálneho akčného plánu, plánu pre obdobie po roku 2020. Niektorí rečníci radi kritizujú európsku politiku alebo komentátori, pretože často sa zdá byť príliš e, byrokratická, príliš ťažkopadná Európske postupy a politiky môžu byť e, rezistentné e, v tom, aby prinášali zmeny, ale to tiež e, umožňuje vysokú mieru predvídateľnosti, umožňuje to vytváranie jasnej analýzy toho, čo by sa malo zmeniť a čo by malo ostať tak, ako je. Ešte než sa pozrieme na budúcnosť akčného programu pre životné prostredie, tak sa chcem pozrieť na ponaučenia, ktoré sme si zobrali zo súčasného programu a tým, že tak urobím, tak e, postavím svoje komentáre na skutočnosti, že výbor, ktorému predsedám, výbor pre životné prostredie už v roku 2017 spustil vlastnú e, strednodobú revíziu implementácie programu. Tam sa hodnotia nedostatky na to, aby sa E, zmenila trasa a zistilo sa, ktoré aspekty by sa mali lepšie upraviť v budúcom programe. Kritický bod e, nášho posúdenia kritické body nášho posúdenia boli rôzne politické nástroje v rámci tohto programu sú obmedzené a e, dôsledok je, že výsledok pri dosahovaní jednotlivých cieľov, alebo teda výsledky sú zmiešané a neuspokojivé. vo viacerých oblastiach. Politické oblasti, ktoré sú najproblematickejšie z hľadiska implementácie relevantnej legislatívy sú biodiverzita, ehm, nakladanie z odpadov, kvalita ovzdušia a hluk. Financovanie na úrovni EÚ a na národnej úrovni je naďalej nepostačujúce z hľadiska reálnych potrieb. Takže e, pôjdem postupne. Biodiverzita. E, myslím si, že e, zhoršovanie biodiverzity je jedna z najväčších ekologických víziev našej doby vzhľadom na hodnotu biodiverzity a príspevok e, služieb ekosystémov k ľudskému blahobytu a ekonomickej prosperite. Ochrana biodiverzity by e, mala dostať tú najvyššiu politickú pozornosť. Musíme sa zaviazať okamžitým a dodatočným úsiliam, e, pokiaľ ide o zachovanie biodiverzity, aby sme splnili ciele biodiverzity a aby sme pozastavili e, stratu biodiverzity. Čo sa týka e, tej príslušnej stratégie, tak tam toto je riešené, ale nesmú tam prekážať tie isté problémy ako v tomto programe. Nemusím hovoriť, aká dôležitá je kvalita ovzdušia vzduch, ktorý dýchame, musí byť čistejší. Keď eh, zaostávajú národné vlády, tak vy ste nútení zobrať si eh, eh, veci do vlastných rúk. Zdravie našich občanov nemôže čakať. Ľudská cena za mm, zlé ovzdušie je väčšia ako dopravné nehody. To je hlavná príčina predčasných úmrtí Mm, v Európe 400 tisíc predčasných umrtí ročne, čiže je tu urgentná potreba zlepšiť kvalitu ovzdušia tým, že sa zlepšia normy, ktoré dohodli si členské štáty a Európsky parlament ešte pred viac ako desiatimi rokmi. Ďalšia oblasť, kde je zlepšenie, priestor na zlepšenie je koherencia s inými programami. Musíme zabezpečiť nielen, aby takýto akčný program bol riadne implementovaný, ale takisto to musí byť koherentné v súlade s dlhodobou víziou na medzinárodnej úrovni ako Európsky semester Agenda 2030, ciele udržateľného rozvoja a e, záväzky prijaté na konferencii strán COPS, ako aj pri ďalších politických stratégiách. Napríklad sektor, ktorý je kľúčový pre životné prostredie aj klímu, je e, dopravný sektor. Emisie CO2 naďalej e, sa zvyšujú a ohrozujú e, tie redukcie, ktoré boli dosiahnuté inde. Medzi rokmi 2017 a 2018 komisia vydala viac ako niekoľko desiatok legislatívnych návrhov, aby sa zmenil dopravný sektor a aby sme prešli k zlepšenej mobilite tu sme dosiahli um, ehm, ambiciozný cieľ 37,5 ehm, ehm, emisí, to je norma pre emisie eh, pre auta a 35 pre nákladné automobily a eh, rokujeme o redukcii emisí CO2 pre eh, kamiony. Takže zvýšili sme ambicioznosť pre obidve oblasti, pretože Potrebujeme eh, robustné ciele, nielen aby sme zachránili planetu, ale aby sme eh, zabezpečili eh, konkurencieschopnosť nášho priemyslu. A, takže čisté vozidlá, to je potreba, to je globálny fenomén a náš priemysel nemôže zaostávať. Pozitívne je, že správa parlamentu zdôrazňuje, že EAP, ktorý sa aplikoval e, už dlhé roky, stále predstavuje e, vhodný nástroj, aby sa zrealizovali naše dlhodobé stratégie e, v oblasti životného prostredia a klímy. Dlhodobé stratégie by mali byť štrukturované do viacerých následných krátkodobých stratégií, ktoré sa budú dať ľahko implementovať a monitorovať. S týmito úvahami Ehm, by som chcela prejsť krátko k špecifickým návrhom, čo sa týka 8. EAP. Eh, e eh, poprvé musíme vyslať jasné posolstvo komisii. Nečakajte pri prípravách eh, nečakajte s prípravami 8. akčného programu pre životné prostredie. Je pravda, že ten predchádzajúci neobsahoval ustanovenia pre strednodobú revíziu, ale komisia až teraz dokončuje svoju finálnu revíziu a výsledky budú zverejnené v maji tohto roka. Prípravy pre 8. program by e, už mali prebiehať, keďže potrebujeme program, ktorý bude v plnej mere operatívny od 1. januára 2021. Po druhé, potrebujeme program, ktorý sa bude viac zameriavať a bude koherentný s inými politikami, je potrebné, aby prístup silov v komisii je prekonaný. Nepotrebujeme dokonalý program, ak e, nie je prepojený na iné priority. Po tretie, budúci program e, nielen musí byť prepojený na iné programy, ale musí byť pevne zakotvený v dlhodobých cieľoch Čakajú nás ťažké diskusie o tom, aké by mali byť správne mm, cesty, e, dekarbonizácia ekonomiky, e, komunikácia o dlhodobej stratégii komisie, tá bola zverejnená koncom minulého roka a uznesenie mm, stanoví pozíciu, e, teda parlament stanoví pozíciu na plenárke v marci čiže ešte pred volebným obdobím. Potrebujeme spoločné opatrenia na európskej úrovni, aby členské štáty konali na, na úroveň čaroveň, často um, spôsobuje e, problém a na záver potrebujeme lepšiu komunikáciu a vlastníctvo e, budúcich programov. Musí byť jasné, že tento program bude programom pre regióny, program regiónov a program pre regióny. Tu je tá diskusia slubná, pretože ukazuje, že eh, nečakáme na niekoho iného, aby sme zvýšili úroveň ambicioznosti, čo sa týka eh, environmentálnych politík. Čiže tam eh, sú vítané vaše inputy na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, madame la députée. Ďakujem pani poslankyňa. Otvorím teraz všeobecnú diskusiu na túto tému. Najprv Ulrike Hiller, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Chcela som sa tiež poďakovať za dobrú spoluprácu. Predložili sme viacero požiadaviek, e, kde išlo o ciele trvalej udržateľnosti. Ja teším sa, že e, e, je to tam teraz uvedené. A ako ste už povedali, pán Lamers, je dobré, že ciele životného prostredia a trvalej udržateľnosti máte takto prepojené a v tomto zmysle vám ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz eh, kolega Bíba. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Valean za vašu prítomnosť tu. Myslím si, že vaša prítomnosť počiarkuje dobrú spoluprácu, ktorú máme s eh, Európskym parlamentom, najmä v oblasti E, problematiky týkajúcej sa životného prostredia. Ďakujem, gratulujem kolegovi Lamersovi k e, stanovisku e, príprave 8. environmentálneho akčného programu. Spolupracovali sme už spolu pri smerniciach týkajúcich sa ochrany životného prostredia COP24 a, a dúfam, že aj toto je veľmi e, dôležité to, teda klimatické zmeny a podobne, to sú všetko témy, ktoré sa bytosne týkajú našich občanov a tam je ešte veľa čo doháňať, takže sme eh, na ťahu pozitívne. Treba hodnotiť, že medzičasom mládež najmä je už veľmi motivovaná, senzibilizovaná pre tieto témy a my musíme ako politici prispieť k tomu, aby sa situácia ďalej zlepšovala. Mám na mysli najmä lokálne a regionálne orgány, ktoré majú eh, mnoho možností aktívne pôsobiť eh, napríklad pri témach, ktoré sa e, týkajú problematiky, ktorá znečisťuje, e, teda tém, ktoré sa týkajú látok znečisťujúcich životné prostredie, zhoršujúcich životné prostredie, ale aj veci, ktoré ste spomínali, pani Valean, znečistenie vody, znečistenie pôdy a tak ďalej. A e, tiež faktor znečistenia Mm, aj e, svetlom, e, ako tu bolo spomínané. Aj to má dopad na stále sa zhoršujúce životné prostredie. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem aj za dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi kolegovi, er, pani kolegyni Ertlovej. Ďakujem. Pán predseda, som e, z Fínska, z ESPA. Som predsedkyňou Rady pre trvalo udržateľný e, rozvoj e, doma. Bola som menovaná, aby som pripravila správu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja do 2030 Dúfam, že v 8. environmentálnom akčnom programe budeme navzájom spolupracovať pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného eh, rozvoja a eh, vyzývam všetkých, aby tieto ciele implementovali eh, v svojom rozsahu pôsobnosti. Sú totiž veľmi dôležité v rámci boja proti klimatickým zmenám a vyzývam na spoluprácu na všetkých úrovniach správy. Takže to je veľmi dôležité a ďakujem pekne za toto dobré stanovisko a za plodné diskusie, ktoré sme tu k nemu viedli. Ďakujem pekne, nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo v rámci tejto všeobecnej rozpráve, takže teraz dávam slovo pánovi e, spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Po obsahovej stránke nemám veľa čo dodať k slovám kolegov. Som vďačný za dobrú spoluprácu aj pri vypracovávaní tohto dokumentu vo výboroch. Ďakujem za pozitívne reakcie k tomuto konečnému zneniu, ale ešte som chcel reagovať na slova pani Valean, ktorá poukázala mm, na témy, eh, ktorými som sa venoval a ku ktorým som poskytol odporúčania vo svojej e, správe. Často veci sa riešia na úrovni EÚ, ale e, nedostane sa to až e, na lokálnu úroveň. Mm, spomínalo sa, že ciele nie sú dosahované, ale to je prakticky understatement. Som v tomto smere za politiku, ktorá veci naozaj bude riešiť na e, lokálnej úrovni. E, legislatívu až tak riešiť netreba, pretože aktuálna legislatíva a súčasné aky to je to, čo ešte len musíme e, dobre transponovať na všetkých úrovniach. A mali by sme sa o to snažiť. Ja som prekvapení príspevkom dobrým pani Valean a skutočnosťou, že aj Európsky parlament pozitívne vidí eh, túto orientáciu na lokálne úrovne. 7. program sa prehodnocuje, komisia uh, už vlastne číha za rohom voľby, sa budú konať čo chvíľa od pracovníkov komisie som počul, že s touto správou sú spokojní, pretože ehm, takýto iný spôsob myslenia sa pomaly začína presadzovať aj v komisii a dnešná komisia si je vedomá, že veci treba riešiť inak. Ďakujem teda za vašu podporu. Ďakujem pekne a teraz pani poslankyňa, ďakujem pekne. Toto možno je posledný krát v tejto tejto legislatívnej, v tomto legislatívnom období, kedy navzájom takto konzultujeme. Chcem sa poďakovať výboru regionov za e, túto dobrú e, politiku v oblasti ochrany životného prostredia za konštruktívne rokovania s výberom MP a dúfam, že to bude pokračovať aj s budúcimi poslancami, ktorí budú pokračovať na príprave 9. environmentálneho akčného programu a je na nás a spoločne, spolu s parlamentom môžeme vyhrať boj za zdravé, dobré životné prostredie pre nás všetkých, takže ďakujem ešte raz za to, že ste ma sem pozvali a veľa šťastia aj vám do budúcnosti. Ďakujem pekne teraz... Teraz sa dostávame k diskusii o pozmeňovacích návrhoch. Pozmeňovací návrh 1 spravodajcu, ktorý nahradzuje pozmeňovací návrh 1, 2 a 3. Kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Budeme hlasovať elektronicky. Le vote est clos et Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 spravodajcu, ktorý nahradzuje pozmeňovací návrh 5, 6 a 7. Kto je za? Proti? Prijaté. Dostávame sa teraz k pozmeňovaciemu návrhu číslo 8. Kto je za? Proti? prijaté. Pozmeňovací návrh 9 spravodajcu zahradzuje pôvodnú deviatku, kto je za, proti, prijaté. Navrhujem e, hlasovanie spolu pre 10 a 11, kto je za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 12 spravodajcu pada pôvodná 12, kto je za, <coughs> proti, prijaté. Pozmeňovacie 13, Spravodajúcu nahradzuje pozmeňovacie návrhy 13, 14 a 15. Kto je za? Proti? Prijaté. Dostávame sa teraz pozmeňovacie návrhy číslo 16. Kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 17 spravodajcu, ktorý nahradzuje 17, 18 a 19. Kto je za? Kto je proti? prijaté. Pozmeňovací návrh 20. Spravodajcu nahrádza pôvodnú 20. Kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 21. Spravodajcu nahradzuje 21, 22, 23. Kto je za? Proti? Prijaté. Navrhujem teraz zoskupiť hlasovanie 24 25 kto je za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 26, kto je za? Proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 27 bol stiahnutý, ak som to správne pochopil. Áno, ďakujem. Takže e, pozmeňovacie návrhy 28 a 29 navrhujem hlasovať v skupine o týchto... E, hlasíte sa o slovo, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, len stručne chcem spomenúť, že tieto dva pozmeňovacie návrhy musíme vidieť v kontexte rozšírenia na ostrovné oblasti a samozrejme tieto dva e, pozmeňovacie návrhy môžeme podporiť, takže budeme hlasovať za. Kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 29. Kto je za? prepáčte, 30, to je za, proti, prijaté, 31 za, proti, prijaté, 32 za, proti, budeme hlasovať elektronicky. Le vote est clôturé. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňovací návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 33 spravodajcu nahrazuje pôvodnú 33. Kto je za? Proti? Prijaté. 35 spravodajcu nahrádza 35 ku 36 -ku. nie, opravuje sa rečník, prepačte, idem príliš rýchlo, ešte je tu pozmeňovací návrh 34 kto je za? Proti? Prijaté. Takže teraz 35, ktorá nahrádza 35, 36, 37, kto je za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zamietnuté, 39 za, proti, prijaté, 40 za, proti, prijaté, 41, spravodajcu za pozdnú 40 za, proti, prijaté, 42 za, proti, prijaté, 43 spravodajcu nahrádza pôvodnú 43, kto je za, proti, prijaté, 44 za, proti, zamietnuté, 45 za, proti, prijaté, 46 za, proti, prijaté. Takže finálne hlasovanie, kto súhlasí so stanoviskom, proti, kto sa zdržal. Takže stanovisko bolo jednohlasne schválené, blahoželáme spravodajcovi k úspešnej práci. Kolegovia, dostávame sa teraz k správe, ktorá bola presunutá na dnešnú schôdzu, pretože sme ju včera nestihli, bod 9 programu, čiže správa o racionalizácii uskutočňovania RTET, e pán Šefer ale nástupuje ho pán René Denier. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení kolegovia, už sme v Kotéri hovorili o návrhu komisie o, o, o elektrických vedeniach projektu TNT. Od pána e, e, Šefratu máme e, návrh, teda je tu ešte raz počiarknutá potreba streamlinovania v mnohých členských štátoch sa kombinované eh, povolenia delegujú na miestnu samozprávu. My tu sa prihovárame za regionálnu zodpovednosť a riešenia šité na mieru. V rámci eh, Koter bolo eh, poukázané dôrazne na to, že je potrebné zapojiť aj obyvateľov. Kto ešte sa chce zapojiť do všeobecnej rozprávy? Nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo, takže pôjdeme eh, k pozmeňovacím návrhom. Prvý, kto je za? Proti? Schválené. A prejdeme na pozmeňovací návrh 2, kto je za? proti. Budeme hlasovať elektronicky. Le vote est clos. Hlasovanie je ukončené a pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Teraz finálne hlasovanie, kto je za stanovisko, proti, kto sa zdržal. Stanovisko jednohlasne prijaté, blahoželáme spravodajcovi a jeho zástupcovi či reprezentantovi. Môžeme pokračovať ďalej v práci. Kolegovia, dostávame sa e, k poslednému stanovisku nášho dnešného programu. Predstaví ho náš kolega Fernando López Miras. Týka sa digitalizácie zdravotníctva. Je to návrh z vlastnej iniciatívy, tak ako predchádzajúce. Ďakujem pánu spravodajcovi, prosím, sadnite si sem vedľa nás. Monsieur le rapporteur, c'est bien volontiers que je vous... Euh, Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, Vážený pán predseda, členovia výboru, kolegyne, kolegovia, v mnohých oblastiach je v popredí, najmä hospodársky rast e, treba sa zamerať v rámci digitalizácie zdravotníctva e, a na opatrenia zame, e, teda riešiace e, situáciu, ktorá vzniká vzhľadom na starnutie obyvateľstva. Je potrebné postarať sa o spravodlivý a rovný prístup všetkých k zdravotníctvu, tiež o efektívnejšie zdravotnícke systémy, ktoré budú pripravené na to, aby čelili novým demografickým výzvam. Digitalizácia prispeje k uskutočňovaniu cieľov lepšie e, tým, e, že e, aj nové vedecké objavy budú lepšie sprostredkovateľné. Európska komisia podporuje členské štáty, aby koordinovaným spôsobom završili tento proces transformácie. Prijali by sme si, aby si štáty a regióny uvedomovali svoju významnú úlohu pri koordinácii tohto cieľa. Je e, zásadne dôležité, aby sa podporila aj ochrana osobných údajov pacientov. A týka sa to problematiky dostačujúceho vytvárania infraštruktúry je potrebné postarať sa o bezpečný prístup k údajom. Domnievame sa tiež, že použitie digitálnych riešení je prostriedkom, ako zlepšiť prístupnosť a udržateľnosť sociálnych a zdravotných systémov. Zaoberá sa týmto tak všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ako aj pokyny komisie členským štátom, aby koordinovali svoj prístup v tejto oblasti. Vítame v tomto smere prístup Európskej komisie v súvislosti so zavedením Európskeho systému jednotných zdravotných záznamov. A my chceme ísť ešte ďalej a navrhujeme komisie, aby sa vytvorila skutočná elektronická zdravotná evidencia, ktorá by umožnila bezpečnú formu výmeny údajov. Je tiež potrebné pokračovať v preventívnych diagnostických akciách, v stanovisku navrhujeme Európskej komisii, aby zvážila možnosť genetických štúdí, ktoré boli uskutočňované z klinických dôvodov, aby dochádzalo k jednotnej identifikácii, čo by pacientom umožnilo prístup k týmto údajom aj následne. Vyzývame ďalej komisie, aby vyzvala členské štáty a regióny, aby jednotne spolupracovali aby sa e, digitalizácia celého zdravotníctva úspešne završila, pretože to povedie k zvýšeniu kvality života našich občanov. A na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu a pomoc e, výboru pri vypracovávaní tohto stanoviska počnúť sekretariát potom až po členov našich, e, našej komisie. Vítam tiež pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené a som presvedčený o tom, že zlepšia pôvodný text. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram teraz všeobecnú diskusiu. Ako prvý má slovo Roman Jaznara.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 pánovi predsedovi autonómnej oblasti Mursie za toto stanovisko. Je to dokument, ktorý e, nám dáva orientáciu e, v rámci digitalizácie zdravotnej starostlivosti. E, rád by som zdôraznil, že výmena informácií digitálnym spôsobom prispeje k podpore zdravia. Už na pléne odznelo, Aké dôležité sú informácie, e, ktoré by v oblasti zdravotníctva boli poskytované digitálne, samozrejme za ochrany osobných údajov? Je potrebné e, venovať e, špeciálnu pozornosť ochrane týmto osobným údajom osobných údajov pacienta, pretože majiteľom týchto údajov je sám pacient a nie administratíva. Na eh, regionálnej a národnej úrovni je potrebné tieto údaje prepojovať. Musíme si uvedomiť, že každý z nás môže náhle ochorieť na nejakom inom mieste v Európskej únii a je potrebné, aby tí, ktorí sa o nás budú starať, mali prístup k eh, našej eh, klinickej histórii. Tiež by som rád zdôraznil úlohu výskumu, pretože eh, to eh, znamená lepšiu zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. Európska komisia by mala trvať na implantovaní digitalizácie zdravotníckých systémov. Osobné údaje sú vlastníctvom pacienta. Je potrebné bojovať za verejné a súkromné zdravie všade v Európskej únii. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Carsten Petersen. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj za dobrú prácu. Vy a tiež za diskusie. Digitalizácia zdravot zdravotníctva je veľmi dôležitá. Je potrebná, aby sme sa vysporiadali s výzvami zdravotníctva v budúcnosti, aby bola možná spolupráca medzi regiónmi. Takže v mene našej politickej skupiny podporujeme prácu a podporíme stanovisko. Vidím, že sa nikto viac nehlási do všeobecnej rozprávy, takže môžeme prejsť k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch. Pozmeňovací návrh 1 spravodajcu nahradzuje pôvodný mm, pozmeňovací návrh, kto je za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 3 za, proti. Prijaté pozmeňovací návrh 4 spravodajcu. nahrad sa tým na štvorka, kto je za, proti. Prijaté. Budeme hlasovať o stanovisku ako takom, kto je za, proti, kto sa zdržal. Hlasovanie bolo jednoznačne eh, schválené. Blahoželáme spravodajcovi a jeho celému týmu za odvedenú prácu. Ďakujem pekne. Kolegovia, blížime sa ku koncu nášho plenárneho zasadnutia. Máme tu ešte niekoľko bodov. Budeme hlasovať o zozname nových členov predsedníctva. Predpokladám, že tam nie je žiadny problém. Môžeme ich teda pozva- považovať za vymenovaných Dostali ste tiež informáciu o zozname e, poslancov, ktorí boli práve nominovaní, to je o informačného charakteru. Má niekto niečo do bodu rôzne? Vyzerá, že nie, takže by som vám chcel povedať, že nadchádzajúca plenárna schôdza je naplánovaná v Bruseli, v tejto budove na 10. 11. apríla, ale samozrejme dúfam, že vás všetkých ešte vo veľkom počte stretnem na našom samite 14. 15. marca v Bukurešti. To bude plus minus za mesiac. Ďakujem veľmi pekne za účasť a pekný zvyšok týždňa. Slovenská kabína sa lúči so svojimi poslucháčmi. Praje pekný víkend.